programu rokovania. Bez zmien sme sa zhodli na vopred určených bodoch. Možno zajtra sa nejaká zmena vyskytne k, k protokolu z predchádzajúceho rokovania. Taktiež nič nemáme a prechádzame k štvrtému bodu. Je to príprava na CITES COP16 a k tomuto bodu tu máme dnes hostia a tým je pán Jean Santlon ktorý hneď o chvíľu bude referovať o stave veci a preto by som mu rád odovzdal slovo. Som zvedavý na to, čo nám poviete. Srdečne vás vítam tu u nás vo výbore. Nech sa páči. Thank you very much, Chair, and good morning. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň želám všetkým. Ďakujem vám za pozvanie, aby som sa mohol zúčastniť vášho dnešného rokovania. Chcel by som takisto vyjadriť ďaku sekretariátu CITESu za mimoriadnú podporu, ktorú e, Európska únia poskytuje implementácii e, aj kolektívne, aj individuálne cez ich 27 členských štátov a osobitne ďakujeme za podporu Európskej komisii. V marci budúceho roka sa bude konať 16. 16. konferencia stran a bude aj stretnutie pri výročí 40. výročia prijatia e, dohovoru 3. marca 1973. E, tento bol e, prijatý vo Washingtone DC Unity a vláda Spojených štátov pri tejto príležitosti eh, takisto zorganizovala stretnutie. Na marcovom stretnutí v budúcom roku to bude veľmi dôležité stretnutie pre mnohé živočišné druhy na našej planete a ich schopnosť prežiť. Bude sa konať v čase, keď e, zažívame veľmi silnú vlnu nelegálneho zabíjania a nelegálneho obchodovania so slonovinou je to najvyššia miera za posledných 20 až 30 rokov. Takisto došlo k enormnému nárastu e, zabíjania e, afrických nosorožcov. V roku 2007 bolo zabitých e, pytliakmi 13 týchto. Minulý rok to bolo 247 a tento rok už 530. Stále dochádza k nelegálnemu zabíjaniu slonov. Toto má neudržateľnú mieru a má, je nevyhnutné zastaviť tento trend. V súčasnosti e, sme svedkami profesionálneho pytliactva. Profesionáli organizujú tieto kriminálne činnosti, zapajú sa do nich aj e, povstalecké milície, e, ako aj a takisto sú zabíjani aj e, títo um, ochrancovia alebo strážcovia e, tejto divej zvere. Je potrebné, aby sa do tohto úsilia zapojili aj vlády v týchto štátoch. Preto COP16 e, sa bude zaoberať otázkami riešenia tohto výrazného, vzostupného e, trendu zabíjania týchto druhov. Na programe sú aj mnohé ďalšie otázky, predovšetkým týkajúce sa morských živočíchov a toho, či niektoré Niektoré z nich by mali byť pod kontrolou dohovoru. Takisto je tu celý rád e, druhov tuniakov, ktoré by mali byť zahrnuté, pretože sa s nimi v stále väčšej miere obchoduje. Európska únia je na popredí, je v popredí tohto úsilia a e, mor, morské e, druhy, predovšetkým žraloky, ako aj mnohé typy druhy Druhy tuniakov, ako aj sladkovodné ryby sú takisto zahrnuté do programu. Okrem toho, eh, pokiaľ ide o e, výlov z mora, tak je potrebné, aby sa e, zlepšila situácia a aby sa to takisto týkalo aj e, žralokov lovených na širom mori. Je potrebné, aby sme na tejto konferencii COP vyriešili túto otázku, ak by sme, aby sme mohli dosiahnuť zaradenie predovšetkým žralokov do tohto zoznamu. Takisto Takisto, pokiaľ ide o globálne životné prostredie, e, fond pre životné prostredie by mal zahrnúť aj CITES predbežne to nezahrňa. To znamená, že strany nemôžu e, žiadať podporu od tohto globálneho environmentálneho fondu. Preto je potrebné zvážiť otázku, či by sa mal tento globálny environmentálny fond otvoriť aj pre CITES. E, takisto budeme posudzovať otázku synergie strategických vízií, ktoré bude potrebné prehodnotiť a bude potrebné, aby sa tu e, konkrétne uviedli niektoré opatrenia týkajúce sa ochrany e, biodiverzity a zvýšenia synergie medzi všetkými aktivitami. Takisto budeme klásť veľký dôraz na medzinárodné konzorcia, pokiaľ ide o trestné činy proti e, voľne žijúcej zveri. Bude sa tu musieť zapojiť aj Interpol, ako aj colné orgány s cieľom zabezpečiť koordinovanú podporu národným orgánom boji proti e, týmto aktivitám a infiltrácii zločineckých skupín do tejto oblasti. Čiže bude to veľmi dôležitý kop a to z mnohých dôvodov je tu rad nových e, návrhov na zavedenie ďalších e, druhov do zoznamu CITES a na tomto pozadí sme konfrontovaní aj s obrovským nárastom nelegálneho zabíjania spojeného s nelegálnym obchodom s mnohými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 Myslím si, že keď si pozrieme čísla, tak je nám jasné, že mnohé druhy sú veľmi výrazne ohrozené a musíme výrazne konať. Práve preto je potrebné, aby sme teraz v Európskom parlamente um, dali najavo, že členské štáty by sa mali na tejto budúcoročnej konferencii zúčastniť a svoje záväzky, ktoré verejne deklarujú, by potom mali aj konkrétne implementovať v zmluve. Myslím, že najmä to, aby sme boli transparentní v rozhodovaní a jasne povedali, ktoré štáty sú za zaradenie určitých druhov do tohto zoznamu. Myslím, že by sa to malo zverejniť. Čo sa týka rokovacieho poriadku je toto tajné hlasovanie iba výnimkou. Bohužiaľ sa to stalo pravidlom a myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod, pretože tých ktorí sa vyslovia proti, by sme mali zverejniť. Myslím si, že takto môžeme využiť politický tlak. K tomu patrí aj to, že príslušné finančné prostriedky budeme mať k dispozícii na to, aby sme túto prácu mohli urobiť, tak ako je to uvedené v programe Mike, monitorovanie um, hubenia slonov Tanzánia sa momentálne snaží niektoré druhy um, um, zvierat presunúť z prílohy 1 do prílohy 2 a to by sme mali jednoznačne odmietnúť. Čo sa týka morskej politiky, tam, kde žiadny štát nemá svoje výhradné výsostné vody. Tam by sme sa mali vynasnažiť zaviesť jednoznačné pravidlá Myslím, že to je centrálny bod. Všetci viete, že život pochádza z mora a bohatstvo e, druhov ešte vôbec nie je preskúmané myslím, že práve čo sa týka žralokov, by sme sa mali snažiť dosiahnuť vysoký stupeň ochrany. A generálneho tábnika by som rád požiadal, aby menovito vyzval jednotlivé členské štáty, aby si vytvorili veľmi vysoké štandardy Ďakujem. Ďakujem pekne Richardovi Zejberovi. Za SND bude hovoriť pani kolegyňa. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať všetkým kosponzorom. Myslím, že to bola už e, pred dnešným rokovaním veľmi dobrá spolupráca. Richardovi by som sa rada poďakovala taktiež, rada by som doplnila. Myslím, že by sme mali skonštatovať, že čiastočne na nás bol vyvíjaný veľmi silný lobbying Ďalej by som rada povedala, že čo sa týka rozsahu predloženého uznesenia, sme boli e, obmedzení rozsahom kvôli prekladu. Čo sa týka príloh, ste celý rad e, doplnkov sa tam vyskytne a rada by som pripomenula kolegom, že máme čas do 5. decembra. Ak by ste chceli niečo doplniť, tak prosím, dodržte túto lehotu. Ďakujem. Dank. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďalší rečník. Yes, you, Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj za tento úvod. Takisto by som sa chcel poďakovať kolegom za výbornú spoluprácu E, s cieľom e, dosiahnuť e, to uznesenie a napokon by som sa chcel osobne poďakovať Jana za, Jane za jej veľký prínos k tomu uzneseniu, ktoré máme pred sebou. Ja teraz nebudem opakovať to, čo tu už odznelo. Uh, a nebudem hovoriť ani o dôležitosti kopu, ktorý sa bude konať budúci rok v Bangkoke, ale, Bangkoku, alebo o význame predovšetkým pre mnohé e, živočišné druhy, ale aj pre transparentnosť, e, ktorá je na najvyššie dôležitá. Chcel by som e, uviezť jednu ďalšiu vec, a to konkrétne. Ide o to, že pytliactvo vo svete e, nadobúda stále väčšie rozmery. Hovorilo sa tu už o, e, o nosorožcoch, ktorých bolo v roku e, 2007 len okolo 15, ale dnes ich je už vyše 500 a to je skutočne závažný problém. Kedysi e, sa e, táto pytliacká scéna vyskytovala takým rozdrobeným spôsobom, ale dnes ide o organizovaný medzinárodný zločin. Čiže my teraz bojujeme proti týmto medzinárodným zločineckým skupinám. Tento trh predstavuje 10 miliard dolárov ročne, čiže je obrovský. A na mňa urobil veľký dojem E, prejav e, ministerky zahraničných vecí USA pani Clintonovej, ktorý predniesla pred troma týždňami. Musím zdôrazniť, že ona nepochádza z environmentálnej scény, ale ako ministerka zahraničných vecí e, zdôraznila závažnosť tohto problému pytliactva a medzinárodného zločinu. A súvisí to aj s účinkami, ktoré táto činnosť má, ale aj pre bezpečnosť. V mnohých regiónoch sveta je to aj problém verejného zdravia a tento problém je oveľa väčší než zánik či postupné miznutie druhov. Myslím si, že je e, veľmi dôležité, aby aj Európa zintenzívnila svoje úsilie a nie je to len úloha nášho pána komisára Potočníka, aby bojoval proti trestným činom proti voľne žijúcej zvery, ale tohto problému sa musí ujať aj pani Eštenová a všetci tí, ktorí by mohli prispieť k riešeniu tohto problému. E, potom, ako som vyjadril chválu na adresu pani Clintonovej, musím Spojené štáty trocha aj pokritizovať. E, hovorila, že obchodovanie s nelegálnymi e, živočišnými druhmi. Nelegálne obchodovanie so živočišnými druhmi je na treťom mieste hneď za medzinárodným obchodom so, so zbraniami a drogami, ale na boj proti drogám sa používa 500 miliard dolárov ročne len v Spojených štátoch, ale v porovnaní s tým je boj proti <clears throat> týmto javom len omrvinkov. Minulý rok sa na to vynaložilo len 100 tisíc eur, čo je samozrejme oveľa menej než 50 miliard venovaných na boj proti drogám. Okrem toho Európa bude musieť naozaj tie peniaze vynakladať úč, účelným spôsobom. E, Nede tu iba o boj proti medzinárodnému zločinu, ale aj o snahu presvedčiť e, predovšetkým Čínu, Čínu a juhovýchodnú Áziu, krajiny juhovýchodnej Ázie, aby sa snažili e, vyhnúť dopytu po produktoch z e, rohov nosorožcov alebo zo sloných klob, pretože mnohí ľudia, dajme tomu, si potrpia na tom, aby mali uh, tieto výrobky zo slonoviny alebo nosorožích rohov ako e, status symbol príslušnosti k strednej triede. A zaujímalo by ma, čo by mohol povedať John Scannon na adresu toho, či CITES v tomto smere takisto môže niečo urobiť, pokiaľ ide o prevenciu a skutočný boj proti týmto zločincom. Uh, Interpol zohráva veľmi dôležitú úlohu, ale aj jeho kapacita je veľmi obmedzená. Myslím si, že pred rokom či dvom e, tam v podstate mala na starosti iba jedna osoba boj proti tým, týmto trestným činom proti voľne žijúcej e, zvery v juhovýchodnej Ázii. To je skutočne veľmi málo a tá kapacita je v tomto smere obrovským problémom. Moja otázka na Európsku komisiu je táto. Čo plánuje komisia urobiť s cieľom zintenzívniť svoje úsilie proti tejto trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcej zvere, pretože tu nejde iba o environmentálnu záležitosť, ale dotýka sa aj iných sektorov sektorov a útvarov Európskej komisie, takže je potrebné, aby sa naozaj e, podporila snaha bojovať proti tomuto závažnému problému. sa páči ďalší. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, e, pán Scanlon, za váš úvod. A chcem sa ospravedlniť za to, že som prišiel troška neskôr, ale som si istý, že ten úvod o dôležitosti CITES bol určite veľmi dobrý a tento parlament, e, pokiaľ ide o CITES, zohrával vždy veľmi dôležitú úlohu v súvislosti so silnejšou, ambicioznejšou, tvrdšou pozíciou EÚ na medzinárodnej scéne. Nebudem opakovať to, čo povedali moji kolegovia lebo si myslím, že aj sami uvidíte, že v tomto parlamente existuje väčšina naprieč politickými skupinami a spolupráca s cieľom zabezpečiť, aby pozícia EU v Bankoku bola opätovne veľmi ambiciozná. Chcel by som však väčšmi zdôrazniť to, akým spôsobom môžeme zabezpečiť, aby Európa hrala svoju úlohu v Bankoku a to je aj otázka odo mňa na komisiu. Budeme pripravení na čas tento raz? na to, aby sme zabezpečili, že pokiaľ pôjde o transparentnosť a pokiaľ sa bude hlasovať o tejto otázke, EÚ e sa musí postarať o to, aby si získala spojencov. Toto je totiž najväčší problém. Ja som bol pri predchádzajúcom COP CITES e, v Doha a bolo skutočne e, nepríjemné sa pozerať, ako EÚ presadzuje zaradenia viacerých druhov do zoznamu CITES, ale takmer v ničom sme neúspeli. Prečo tomu tak bolo? Pretože ostatné krajiny sveta boli lepšie pripravené. My vieme, že Európa sa snažila ťažko dosiahnuť e, spoločnú e, pozíciu, pokiaľ ide o tu nejaká modroplutvého, ale my ako Európania vieme, že aká e, konfront tačná bola táto otázka pre EÚ. A keď, e, táto <clears throat> otázka, keď začala konferencia COP e, o CITES, tak vtedy nebolo ešte vôbec isté, že aká bude pozícia jednotlivých delegácií, keď prídu do Dohy. A to platilo aj pre EÚ. Ale to isté sa týka aj žralokov. Takisto sme boli porazení. Dôvodom bolo to, že Európa sa úporne snažila dospieť k spoločnej pozícii, zatiaľ čo ostatné krajiny e, sa snažili zabezpečiť, aby krajiny sledovali e, pozíciu Číny a Japonska. A keď sme my prišli, tak sme hlasovali síce správne, ale ostatní nie. A toto je tá veľká otázka na európske inštitúcie. Budeme schopní si na čas urobiť svoju domácu úlohu a čo urobíme preto, aby sme zabezpečili, že našu pozíciu budú sledovať aj iné krajiny, nielen krajiny EÚ. Toto je otázka, ktorú by som chcel položiť a veľmi by ma zaujímalo, ako nám komisia e, povie, alebo čo povie komisia e, o tom, či sa vyvodilo nejaké ponaučenie z predchádzajúcich skúseností z Dohy. A verím, že to sa bude týkať aj pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa e, konkrétnych e, druhov, ale verím, že sa nám podarí e, dosiahnuť dobré uznesenie. To by nemal byť problém, ale problém je to, ako dosiahnuť, aby toto uznesenie bolo skutočne aj e, nasledované. Ďakujem pekne. Pánu Aghutovi to je práve ten problém, pretože rezolúcia je teóriou, ale máme tu určitú realitu, teda to musíme transferovať do praxe, to všetko, čo by sme si ideálne napísali na papier. Ďalší kolega Peter von Dalen. Eh, Vážený pán predseda, ďakujem pekne generálnemu tajomníkovi, že ste nám tu predniesli úvod do problematiky, s ktorou sa teraz zaoberáme. Najmä ma zaujíma téma zabíjania zvierat alebo zraňovania zvierat, najmä nosorožcov. Boj za posledné roky proti tejto skutočnosti nebol účinný. V, v rade malých eh, afrických eh, parkov národných e, sme dosiahli dobré výsledky, ale z celkového pohľadu ani um, trvalá kontrola nie je dostatočná. Zistilo sa, že viaceré druhy nosorožcov prišli o svoje cenné rohy a niektoré dokonca zomreli pri tom. Čo by sme teraz mali urobiť? Konštatujem, že by sme sa viac mali zacieliť na to, čo chceme dosiahnuť, miesto toho, aby sme schvaľovali široko koncipované uznesenia s mnohými e, bodmi, myslím, že by sme sa mali sústrediť na 2-3 body maximálne. To, čo som už spomenul, je ťažiskovou témou. To by sme tam mali vyzdvihnúť. Čiže zraňovanie alebo zabíjanie zvierat. Rok 2013 by sme mali vyhlásiť za rok, kedy by sme konštatovali, že v, no, v novom kole politických rokovaní je toto pre nás ťažisková téma. Musíme sa spojiť s partnermi, musíme na to nájsť finančné prostriedky. Najmä partnery by nás mali podporovať v týchto aktivitách. Zaznela tu odvolávka na USA. Áno, USA veľmi radi verbálne všeličo sľubujú, ale aj tam e, sa tam sa skôr e, sústreďujú na boj proti drogovým kartelom milióny dolárov sú tam k dispozícii na boj proti tejto oblasti, ale zvieratá nie sú ťažiskovou témou. Musíme nájsť veľkých partnerov, ktorí nás podporia, podporia v našom boji, najmä v roku 2013. Za to by som teraz rád pledoval. Rád by som sa spýtal generálneho tajomníka, či v boji s touto kriminalitou eh, sa objavili aj určité pozitívne výsledky. Ja sám som veľmi pesimistický, možno by ste mohli uvieť zo pár praktických príkladov, ktoré by nám ukázali, že tu je určitá nádej. Možno vidím veci príliš e, čierne. Mohli by ste nám prosím k tomu niečo povedať? Karl Schlüter ako ďalší, nech sa páči. E, ďakujem, súhlasím s obsahom uznesenia. A Myslím si, že je veľmi dobré, že sme otvorili otázku um, uh, mant, manty, uh, pretože... Raj, uh, pretože toto je skutočne veľmi uh, dôležitá uh, otázka. Ale uh, myslím si, že tu chýba jedna vec v tom uznesení a myslím si, že o tom už hovorili predrečníci a to je otázka bezpečnosti. Boli sme svedkami mi príkladov, keď zločinci alebo teroristi z Afriky e, prešli e, do iných krajín a zabíjali a strieľali na slony, aby mohli financovať svoje aktivity. A veľmi často aj krajiny, ktoré majú silné stráže, týchto je stále málo na to, aby dokázali odolať tým pytliakom, pretože títo často tvoria e, polovojenské jednotky. A e, keď máme takéto e, ochranné jednotky v Afganistane, v Pakistane, prečo by sme ich nemohli vyslať aj do Afriky, aby tam bojovali proti pytliakom. Takže toto je niečo, čo je potrebné zabezpečiť aj s cieľom e, chrániť život ľudí v teréne. Ďakujem veľmi pekne, Karl Schlüter. Ako ďalší dostane slovo zástupca komisie. Nech sa páči. Dobrý deň. A ďakujem veľmi pekne za váš záujem o CITES ktorý, ako sme sa zhodli, je veľmi dôležitý a e, zdá sa, že to je aj relatívne účinný medzinárodný nástroj na ochranu um, e, živočišných druhov a podporu obchodu. Um, myslím si, že môžeme opravne povedať, že EU aktívne podporuje e, tento dohovor a budeme tak robiť aj naďalej, pretože pred nami stoja mnohé dôležité výzvy aj v situácii krízy. Ale komisia, ako viete, e, teraz pripravuje rozhodnutie rady, Nedávno sme otvorili interné e, konzultácie týkajúce sa tohto rozhodnutia rady a výsledkom by mala byť e, pozícia EÚ, ktorá sa má prezentovať na COP. Ešte príliš zavčasu podrobnejšie hovoriť o tomto návrhu, o ktorom sme začali len interne rokovať, lebo sa ešte stále posudzuje. Ale myslím si, že by bolo užitočné zdôrazniť tri prvky, ktoré bude obsahovať. Poprvé, Chceli by sme zabezpečiť, aby sa dohovor v plnom rozsahu používal na ochranu morských druhov. Hovorili ste už pri viacerých príležitostiach o žralokoch. Myslíme si, že toto je dôležitá príležitosť na zdôraznenie viacerých týchto druhov a je dobré, uviesť, že EÚ bude môcť v tomto smere spojiť svoje síly s krajinami Latinskej Ameriky. Toto sa deje už posledné tri roky, čiže sme e, svedkami väčšieho počtu spoločných návrhov, napríklad pokiaľ ide o e, e žralkov e, mladkohlavých. E, okrem toho, musíme dosiahnuť, aby dohovor bol transparentnejší. My sme už e, počuli, že sa má tá hlasovať tajne. Myslíme si, že sa neumerne e, využíva v súčasnosti CITES toto tajné hlasovanie a je veľmi jednoduché e, požiadať o takéto tajné hlasovanie. My si myslíme, že by sa to malo stiažiť. A myslím si, že treba poznamenať, že o to nežiada iba EÚ, ale napríklad aj Mexiko. Hoci jeho návrh bude zrejme menej ambiciozný. Druhý e, prvok tejto transparentnosti je, že sa snažíme vyhnúť konfliktu záujmov e, v výboroch, ktoré pracujú s CITESom. V súčasnosti e, neexistuje nič na to, aby sa zamedzilo týmto konfliktom záujmom a, a preto by sme chceli navrhnúť cesty, ako to zlepšiť. A napokon e, treťou prioritou je implementácia a vykonávanie e, tu treba toho ešte veľmi veľa urobiť a pán Skellen ako aj ďalší už zdôraznili tie závažné otázky súvisiace s implementáciou a s vykonávaním. E, ak by som mal zosumarizovať našu pozíciu možno trocha čierno spôsobom, my nechceme, aby tam bol neumerne zvyšovaný počet zaradených druhov, pokiaľ nedokážeme účinne zabezpečiť ochranu už Eh, existujúcich druhov zozname. Takže eh, v, na kope v taj, Tajsku sa bude tejto implementácii venovať veľká pozornosť. Na komisiu bola položená eh, konkrétna otázka týkajúca sa toho, čo uh, robíme s trestnou činnosťou v, v oblasti voľne žijúcej zvere. Podporujeme konzorcium, ktorého členom je aj sekretariat CITES a Interpol a myslím si, že suma vyčlenená na tento účel je 2 milióny eur na zintenzívnenie zločinov proti voľne žijúcej zveri. Rád vás informujem, že to nie je len pán Potočník alebo generálny riaditeľ pre životné prostredie, ktorí podporujú um, túto činnosť, ale sú to aj e, kolegovia, e, z, e, ktorí sú, tak povediať, pánmi nad finančnými prostriedkami, ktorí to tiež podporujú. Ďalej tu bola otázka týkajúca sa toho, či sa snažíme postupovať inteligentnejšie alebo možno trocha e, komplexnejším spôsobom, pokiaľ ide o náš e, všeobecný e, dosah. E, je dôležité to, že e, nielen my, ale aj ďalšie krajiny predkladajú návrhy, ktoré my dokážeme podporiť. Jedným z týchto príkladov sú žraloky, čiže toto má už globálnejší rozmer, než tomu bolo pred dvoma rokmi. Musíme to využiť a potom, áno, my spolu s členskými štátmi sa snažíme vypracovať stratégiu typu outreach, snažíme sa už získavať kontakty a e, postupovať koordinovanejším spôsobom medzi členskými štátmi, ale aj s ďalšími e, e, hráčmi, ako sú napríklad Spojené štáty, ktoré doteraz boli e, do veľkej miery s nami v súvislosti súvislosti s CITES takisto kontaktujeme mnohých ďalších hráčov na celom svete, ktorí majú paralelné záujmy a kde si myslíme, že budeme môcť dosiahnuť synergiu. Takže my sme veľmi aktívni e, pri e, rozširovaní spolupráce a to je všetko, čo som chcel povedať. Pán, pred, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie.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 Um, ďakujem, ďakujem, eh, pán predseda, ďakujem za vašu pozornosť. Je veľmi dôležité poznamenať, že bez CITESu by medzinárodný obchod so eh, živočichmi bol neregulovaný. Mohli by ste si obstarať akýkoľvek živočišný druh z akéhokoľvek štátu, v akomkoľvek množstve. Eh, preto CITES predstavuje regulačný rámec, ktorý nutí E, členské štáty, aby v súvislosti s tými 35 tisícmi e, druhmi na zozname buď neobchodovali, alebo obchodovali regulovaným spôsobom a e, podávali o tom príslušné informácie. Tanzania navrhuje aby mohlo e, predávať slonovinu. Ale e, keby nebol CITES, e, tak by to nemohlo byť nejakým spôsobom regulované. Čiže tento dohovor má kritický význam. A v súčasnosti tých 176 štátov musí zabezpečiť reguláciu obchodu a nesmie E, tam ide teda o, o regulovaný obchod alebo o zákaz obchodu. Pokiaľ ide o marcové zasadnutie. Začiatkom tohto roku sa konala e, konferencia Rio Plus a tu sa hovorilo o dôležitých v e, um, súvislostiach medzi obchodom a environmentálnymi otázkami a takisto o tom, aké účinky má nelegálny e, obchod e, v sociálnom, hospodárskom a politickom e, aspekte. Takisto je dôležité, že na najvyššej politickej úrovni v Spojených štátoch sa tomu venuje pozornosť. Pani Clintonová, o tom hovorila už pred dvoma týždňami, predovšetkým na africkom kontinente. V Kamerune a v Čade svete sa e, napríklad zvyšil počet zabitých e, slonov, ale to sa neobmedzuje iba na Severný Kamerún. V súčasnosti v piatich krajinách na africkom kontinente boli nasadené vojenské jednotky na ochranu e, voľne žijúcej zvere a platí to aj pre Kamerun. Ale e, títo organizovaní zločinci pidliaci sú veľmi silne ozbrojení, čiže je veľmi ťažké proti nim bojovať bojovať. Preto musíme zintenzívniť toto úsilie aj z politického hľadiska. E, nemožno e, tieto hrozby riešiť len prostredníctvom e, ministerstiev pre životné prostredie, ale treba do toho zapojiť policiu, colníkov, vojenské sily. Takže ja som si vypočul ten prejav pani Clintonovej live a hovorilo sa aj o o tom, že by mal e, zasedať osobitný výbor alebo malo by sa konať osobitné vypočutie týkajúce sa obchodovania s so eh, slonovinou. Eh, toto eh, všetko má samozrejme aj dopad na miestnu komunitu a ohrozuje aj legitímny rozvoj, pretože sa takto podporuje korupcia a nemôžu sa riešiť tradičné environmentálne otázky. 5. novembra sa hovorilo o tom na pôde OSN, čo sa deje v Demokratskej republike Kongo. Toto má e, naozaj priamy dopad na vnútornú bezpečnosť tejto krajine a tento nelegálny obchod e, stále pokračuje. Takže má to aj širšie súvislosti. E, čo robíme na to, aby sme tomu čelili? My sme doteraz vytvorili konzorcium s vedomím, že nám hrozí dobre organizované, silne vyzbrojené zločinecké skupiny, preto sme teda vytvorili to konzorcium, o ktorom hovoril predstaviteľ komisie patrí tam sekretariat CITES, Svetová banka, Svetová colná organizácia, Interpol a my takto získavame štatistické údaje, robíme analýzy, pretože potrebujeme infiltrovať policiu, e, colné orgány, systém spravodlivosti s cieľom zabezpečiť, aby si oni osvojili túto otázku ako svoj problém. Svetová colná organizácia má veľmi dobrý program, ktorý sa volá GAPON, ktorý financuje e, švédska vláda a sú do neho zapojené colné orgány s cieľom identifikovať tieto pašované e, živočišné druhy. Uh, E, takisto e, Úrad OSN pre e, drogy a kriminalitu tu takisto robí jeho, veľa. Jeho zástupca ma navštívil a rozprávali sme sa o tom, čo možno urobiť v tejto veci. UNDCC je skutočne tým orgánom, ktorý e, vyvíja veľké úsilie a preto môžeme počítať s veľkou podporou nielen z OSN, ale aj z EU e a všetky príslušné ministerstva, orgány sa musia tejto otázky e, ujať a hľadať riešenie. Preto vidím isté, istú nádej, ale ten nárast v poslednom období e, je veľmi e, hrozivý a musíme robiť všetko preto, aby sme zastavili toto nelegálne zabíjanie e, nosorožcov slonov a iných druhov, pretože im hlavne v niektorých častiach Európy, Afriky hrozí vyhnutie. Pokiaľ ide o vykonávanie, E, napríklad e, počet e, tri, ty, voľne žijúcich tigrov je len 3 tisíc, nosorožcov je 28 tisíc a takisto napríklad pokiaľ ide o horské gorily, tých už žije iba 780, čiže e, je e, týchto e, zvierat veľmi málo a musíme zabraniť, aby ich počet naďalej klesal. Dosiahli sme isté úspechy s rohom z nosorožcov, pretože napríklad už sa nesmie prášok z týchto rohov používať v čínskej tradičnej medicíne, ale za to sa začínajú tieto rohy využívať na iné účely. E, napríklad ako afrodiaziaky. A e, preto e, pracujeme v úzkej súčinnosti s našimi partnermi, napríklad aj so známymi čínskymi osobnostiami a e, hľadáme spôsoby, ako osloviť aj populáciu týchto krajín, aby to v nich vyvolalo potrebnú odozvu, napríklad pokiaľ ide o Vietnam a tak ďalej. To si vyžiada ešte nejaký čas ale je to niečo, čo potrebujeme urobiť na to, aby sme znižili Pit. Ale ten počet niektorých e, druhov je už taký nízky, že naozaj musíme konať veľmi rýchlo a veľmi som vďačný Európskej komisii za jej činnosť v oblasti monitorovania nelegálneho zabíjania e, slonov e, Takže pokiaľ ide o afrických e, slonov, tak sa nám podarilo naozaj e, zlepšiť situáciu a hlavne e, získať presné informácie o tom, čo sa deje. Čiže sú to údaje, je to analýza, sú to nástroje, ktoré potrebujeme na tento boj. Myslíme si teda, že sú tu dôvody na nádej, ale vyžaduje si to politický záujem na najvyššej úrovni, vyžaduje si to pokračujúce financovanie, takisto pokračujúcu podporu aj z globálneho environmentálneho fondu a takisto sem patrí aj, patrí aj politická podpora na najvyššej úrovni, akú budeme schopní dosiahnuť. Teraz niečo o výlove z mora. Nemôžem zdôrazniť zmeniť ani aká dôležitá je skutočnosť, že táto otázka bola otvorená, pretože to súvisí s ochranou druhov, predovšetkým e, žralokov lovených na voľnom mori. Je veľmi dôležité, aby sme prebiehajúce rokovania na COP16 čo najskôr uzavreli a aby sme doriešili e, všetky otázky. Je veľmi dôležité, aby sme e, to dosiahli a preto ďakujem za všetky tieto otázky, ktoré boli e, smerované na mňa. Ďakujem aj Európskej únii, každému z 27 členských štátov, ako aj kolektívne komisii za mimoriadnú podporu, ktorú prejavili nášmu dohovoru. Ďakujem veľmi pekne, pán Skanlon, za zodpovedanie otázok a musím povedať, že tí kolegovia, ktorí tu neboli prítomní, niečo zameškali a tí kolegovia, tí, ktorí boli tu, tí si z toho zobrali skutočne veľmi veľa. Myslím si, že máme skutočne e, veľa práce pred sebou, aby sme udržali e, druhovú e, rozmanitosť a aby sme aj v rámci tejto konferencie udržali faunu na tejto planete. Ja som veľmi rád, že vaš, vo vašom hodnotení eh, ste pochválili komisiu, že máme dobrý podklad na to, na tú ďalšiu prácu a myslím si, že aj na základe takéhoto dobrého podkladu možno argumentovať a možno tý, a presvedčiť možno tých eh, ďalších, ktorí ešte nie sú takto ďaleko v tvorbe svojho názoru na túto vec, že treba postupovať týmto smerom. Um, máme právny rámec v celosvetovom meritku. Anex 1 o tom sa vôbec nebude roko vyjednávať, Anex 2, teda príloha 2, tu sa ešte niečo bude doplňať, ale myslím si, že máme veľmi dobrý podklad na tú konferenciu, ktorá je pred nami. Máme pred sebou veľa práce, e, ktorú sa budeme snažiť e, zrealizovať. Um, chcem povedať, že lehota pre pozvacie návrhy e, je, bola stanovená na piatok 30. novembra do 12. hodine. Vo výbore budeme 23. 24. januára o tomto hlasovať a vo februári v budúcom roku sa táto rezolúcia, toto uznesenie dostane na program rokovania pléna Európskeho parlamentu, tak aby sme to mohli zaslať e, včas na konferenciu. Chcem sa vám ešte raz poďakovať, že ste k nám prišli. Veľa som sa aj ja naučil. Vidím, že ste uh, plne pri uh, v tejto veci, že ste uh, v tejto veci plne zaangažovaní. Ďakujem vám pekne. Wir kommen jetzt zum Dobre, takže teraz prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania číslo 5 a 6. Tu ide o recykláciu lodí a v šestke je to uh, návrh rozhodnutia rady. Ja by som navrhovala, aby sme to prejednávali spoločne a toto sa trošku odlišuje. Ja by som ako prvé dal slovo komisii, potom k nám prehovorí správodajca, ale formou videa. A Takže budeme, uvidíme aj trojminútové video, a tak aby sme dostali určitú predstavu, čo si máme predstaviť v reáli pod recykláciou lodí. Ja si to viem približne predstaviť, a pretože e, som e, žila, žijem na pobreží, ale tí, ktorí nemali túto čest, tak e, nevedia možno, čo si majú pod tým predstaviť. Takže budeme postupovať takto, najprv dostane slovo komisia a potom si pozrieme trojminutové video. Good morning, Mr. Chair, honorable members. Thank you very much for giving first Ďakujem. Dobré ráno, pán predseda, vážení poslanci. Som rada, že mám možnosť eh, eh, výboru predstaviť tento dôležitý návrh. Je dôležitý z toho dôvodu, že v súčasnosti sa každoročne demontuje na svete okolo tisíc lodí a ten kov sa potom recykluje ako cenný materiál. Väčšina <clears throat> týchto ľudí sa demonstruje eh, čaj eh, v podmienkach, ktoré sú často veľmi nepriateľné z ľudských, bezpečnostných a environmentálnych dôvodov pretože väčšina týchto zariadení sa nachádza mimo Európskej únie a pretože väčšina lodí sa neplaví pod vlajkov štátov EÚ. Globálne riešenie tohto globálneho problému možno nájsť iba na globálnej úrovni. A toto je dôvod, pre ktorý e, je veľmi dôležitá ratifikácia Hongkongského dohovoru o recyklácii ľudí, lodí. Ale EÚ e by mala v tomto smere ísť príkladom a preto sa navrhuje nové nariadenie o recyklácii lodí. E, Komisia takisto navrhuje e, rozhodnutie rady, ktoré bude vyžadovať, aby všetky členské štáty EÚ urýchlenie ratifikovali hongkonský dohovor. Komisia chce zaistiť, aby v legislatíve EÚ recyklácia lodí plaviacich sa pod vlajkou nových členských štátov bola e, e, teda plnila, e, optim, plnila podmienky na dokumentáciu. Hlavné prvky návrhu komisie predloženého Európskemu parlamentu a rade sú v prvom rade nové a staré lode plaviace sa pod vlajkou členských štátov EÚ budú mať povinnosť udržiavať e, zoznam všetkých e, materiálov nachádzajúcich sa na palube. palube. Okrem toho tieto lode bude možné recyklovať len bezpečný, v bezpečných zariadeniach, ktoré budú vyhovujúce z environmentálneho hľadiska a ktoré sa budú nachádzať na zozname Európskej únie. Aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie vykonávanie tohto nariadenia sme e, zaviedli účinný postih e, recyklačné zariadenia môžu byť umiestnené kdekoľvek na svete v súlade s hongkonským dohovorom, ale budú musieť e, mať príslušné oprávenie a budú musieť mať dokumenty o, o správnom zaobchádzaní s loďami. V súčasnosti EU lode EU sa nemôžu posielať na demontáž do iných krajín z prístavov EÚ. E Toto e, sa vš- ukázalo sa však, že toto sa nedá vždy dodržať. Je potrebné, aby sme zodpovednosť e, uložili vlajkovým štátom, aby zabezpečili, že lode plaviace sa pod ich vlajkov budú demontované e, bezpečným spôsobom a vyhovujúcim z hľadiska životného prostredia. Toto je dôvod, pre ktorý vznikol Hongkonský dohovor. Žiaľ, predbežne sa ešte nevykonáva a vyžiada si istý čas, kým sa tak stane. Ciele návrhu komisie sú, aby sa táto ratifikácia urychlila. Navrhované nariadenie EU o recyklácii lodí už implementuje hongkonský dohovor, ale ho aj posilňuje, najmä pokiaľ ide o podmienky, ktoré bude potrebné e, splniť zo strany zariadenia na recykláciu lodí. Cieľom tohto návrhu je vyslať veľmi silný signál nielen majiteľom lodí, ale aj odvetviu recyklácie lodí. Je dôležité pre tých, ktorí už investovali do zlepšovania svojich zariadení, aj ako signál pre ostatných, že nastal čas, aby zlepšili svoje vybavenie, aby boli schopné recyklovať lode plaviace sa pod vlajkou EÚ. Pán predseda, chcela by som to zakončiť jednou vetou. Komisia navrhuje, aby recyklácia lodí EÚ bola udržateľná z hľadiska bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ako aj z hľadiska e, dopadu na životné prostredie. Naším cieľom je vytvoriť spravodlivé podmienky, aby sa vyhlo, vyhlo tomu, že lode sa budú zasielať na ďaleké miesta len s cieľom maximálne maximalizovať hospodárske e, zisky e, a nebrať ohľad na ľudské a environmentálne škody. Ďakujem veľmi pekne. Len v krátkosti, Karl Schlüter sa chce vyjadriť a potom si pozrieme video. I think for many this might be a new... Myslím si, že pre mnohých e, by to mohlo byť novum. Len aby som to trošku priblížil, o čo vlastne ide, o čo bojujeme a proti čomu bojujeme. Rád vám ukážem výsek z filmu z roku 2009 z Bangladeša. Situácia je dnes rovnaká. Ak by ste sa tam išli pozrieť, dnes uvidíte presne to isté. Ako v roku 2009 uvidíte, ako sa tam recyklujú lode. uvidíte tam jedného pracovníka, ktorého tak, loď takmer um, pritlačí o zem, takmer zahynie. Nie, je tam, nie sú tam ochranné pracovné pomocky, nech sa páči, môžete si to hneď pozrieť.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 Bohužiaľ, nič nemôžete vidieť. Včera sme skúšali technické zariadenie, robili sme generálku. Ešte raz sa pokúsime to spustiť.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 power up the engines and in high tide drive the ship onto the to, toto je nejaká prax, kde sa využíva sila prílivu, aby sa loď posunula smerom k brehu. Sorry.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 to walk in the same pace everybody. Spievajú z toho dôvodu, aby obidvaja mohli kráčať, aby všetci mohli kráčať rovnakým tempom, pretože nesú e, veľmi ťažký e, poldruhátonový blok, takže spievajú preto, aby e, mali rovnaké tempo.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 E, jediný dôvod, pre ktorý som to prednesol, je, aby som e, vyslovi, e, hongkonský dohovor, ale musím sa zmieniť o bazilskom dohovore, ktorý zakazuje vývoz nebezpečného odpadu. Tento dohovor máme už 40 rokov, ale napriek tomu takmer 90 lodí, ktorých vlastníkmi sú európske spoločnosti, sú zošrotované nelegálnym spôsobom. To znamená v krajinách nepatriacich do OECD. A tie hlavné krajiny, ktoré tak robia, je Bangladeš a India a Pakistan. Situácia vo všetkých týchto troch krajinách je pomerne porovnateľná. V tomto filme ste videli aj to, že používajú zváraciu techniku. Ak máte e, ropný tanker, e, ktorý e, by nemal byť E, demontovaný skôr, než sa vyčistí, aby sa predišlo výbuchu, tak toto sa nedodržiava. Čiže dochádza stále k požiarom a e, videli ste v tom filme, že a že skutočne, keď tam dôjde k požiaru, môže to byť pre e, ľudí mimoriadne nebezpečné. Problémom je aj to, že, vy, že tie lode sa dostanú na breh pri e, vysokom prílive. To znamená, že keď je odliv, tie toxické látky sú ponechané na lodi, ale v podstate z tej lode sa odplavia pardon, do mora. A e, tá e, lode sú podľa bazilejského dohovoru e, nebezpečným odpadom, lebo je tam ešte necha, ponechané lodné palivo, zbytky lodného paliva, je tam halón, azbest a ďalšie látky, ktoré sa používajú z hľadiska protipožiarných opatrení. Okrem toho sú tam veľmi toxické cínové zlučeniny na ochranu lode pred e, algami a mnohé ďalšie skutočne toxické látky, s ktorými sa ťažko niečo robí, napríklad azbest e, niekde sa ten azbest, e, je, je veľmi ťažké ho recyklovať, niekde sa ho snažia zakopať, ale máme aj príklady, kde sa znova dostáva na trh a tento nechránený azbest sa používa napríklad ako stavebný materiál na výstavbu domov. Takže situácia je veľmi závažná a je jasné, že ochrana verejného zdravia nie je zabezpečená, že do mora sa vyplavujú po odlive, odlivom veľmi toxické látky. Otázka je, prečo sa to robí. Ako ste videli, ten, tam zdá je 2 doláre denne a jedn, je lacnejšie robiť to tam program. To znamená, že Bangla, majiteľia bangladežských, indických a pakistanských e, e, demontážnych zariadení môžu e, zaplatiť za, e, teda môžu dosiahnuť za tento kov trocha viac peňazí, pretože menej platia pracovníkom. Ale Prečo to nechráni bazilejský dohovor? Dôvodom je veľmi komplikované e, námorné právo. Aj konkrétne, pretože každú loď vlastní konkrétna spoločnosť a Eh, ale tento majiteľ sa neprestane mení. Môže sa teda meniť viackrát a všetky tie lode, ktoré ste tu videli, sú predané loďo, ľuďom, ktorí na konci životného cyklu lode eh, potom ju používajú na eh, účely dosiahnutia zisku. To znamená, že keď loď už nie je použiteľná na svoj pôvodný účel, tak sa predá týmto Eh, ľuďom, ktorí potom eh, sa snažia eh, ju speňažiť. A takže toto je, ale je veľmi ťažké dokázať, že toto majiteľia robia, stane sa tak menej než jednom percente prípadov. Eh, ľudí pochopiteľne eh, toto poboruje, ale hongkonský dohovor nezakazuje takéto praktiky ehm, a hongkonský dohovor sa v podstate môže považovať za to, že je v rozpore s bazilejským dohovorom, pretože umožňuje aj vývoz lodí mimo OECD na účely demontáže. To nie je priateľné a ja sa svojou správou snažím dosiahnuť, aby sa dosiahlo to, že lode sa budú demontovať e, serióznym spôsobom. E, v súčasnosti e, hlavné e, lodiarské e, štáty sú Čína, 40%, Južná Korea, 35%, Japonsko, 35%, ale EU predstavuje iba 1,5% celosvetovej výroby lodí, e, z toho Rumunsko má 0,6%, čiže EU nie je lodiarenskou veľmocou ale e, sú to krajiny, ktoré nepatria do OECD. Čiže hongkongský dohovor v podstate nezakazuje túto prax a aj tam, kde sú niektoré praktiky zakázané, je veľmi ľahké zákon obísť. Európska únia sa snaží dosiahnuť, aby predposledný E, majiteľ lode e, bol takisto uvedený, ale samozrejme to sa takisto dá obísť. E, ja by som to chcel posilniť, aby sa to rozšírilo na dva roky pred vyradeným lode z prevádzky a aby tam boli zaradení nielen predposlední, ale aj majiteľi, ale aj ten majiteľ predtým. A, ale Eh, hongkongský dohovor zrejme bude dodržiavaný, pokiaľ to bude ekonomicky eh, výhodné. Preto navrhujem práve to, čo pán Blokland, ktorý bol autorom dvoch predchádzajúcich uznesení, ktoré parlament v tomto smere prijal, je taký, že aby to fungovalo, musí sa na to použiť fond. E, to znamená, že keď, e, ako keď e, máte vratné sklenené fľaše, dostanete peniaze za to, že vrátite fľašu a to isté by malo platiť pre lode. A na pokrytie toho cenového rozdielu by ste mali dostať uh, to, že sa nebudú tieto lode e, demontovať e, tým doterajším spôsobom, e, ale e, kde sa samozrejme získavali veľké peniaze, ale neplatilo sa nič z fondu, ale je potrebné, aby ste to e, robili v serióznom zariadení s tým, že rozdiel v príjmoch by vám doplnil, doplatil tento fond. Čiže výsledok by bol neutrálny ale my toto môžeme urobiť len vtedy, keď budeme mať skutočnú kontrolu nad loďami prichádzajúcimi do prístavu a po, pokiaľ ide o lode, e, tu treba urobiť hodnotenie vplyvov a uvidíme, či skutočne tá suma, ktorú sme v zásade predpokladali, e, zodpovedá potrebám. Je potrebné e, na to použiť alebo vynaložiť e, minimálne 10 toho rozdielu. Malo by sa to vzťahovať na všetky lode, ktoré prichádzajú do Európy a na lode ktoré sa plavia e, pod e, vlajkov európskych e, štátov. A všetky z nich by mali proporcionálne platiť prostriedky do tohto fondu. Ale tieto prostriedky by sa potom vrátili tým, ktorí svoje lode demontujú serióznym spôsobom. Preto majiteľom lodí chceme povedať, že pokiaľ je demontážne zariadenie, zariadenie uvedené na zozname EÚ a splňa podmienky týkajúce sa nebezpečného materiálu a zabezpečujúce, aby toxické látky neboli vyplavené do mora a aby neboli takýmto spôsobom lode dostávané na breh, tak by sa nám to mohlo podariť. Ak bude, sa budú dodržiavať tieto e, podmienky, tak e, príslušná lodenica bude mať nárok na e, platby z tohto fondu. My sa môžeme obmedziť iba na e, lode plávajúce pod vlajkov e, členského štátu, ale e, mohli by tieto peniaze byť vyplatené aj zariadeniam inde vo svete, pokiaľ splňajú podmienky. Ale dnes je situácia taká, že asi polovica európskych lodí už nepláva pod vlajkov EÚ v čase, keď sa má zošrotovať. To znamená, že e, by sme chceli stimulovať ľudí, aby, e, majiteľov ľudí, aby takýmto spôsobom e, sa nezbavovali vlastníctva lode pred jej vyradením, pretože nebudú mať nárok na platbu z fondu. Toto je len návrh, ktorý by však mal byť vykonateľný bez nadmernej byrokratie. V súčasnosti v podstate celý trh je založený na nelegálnych aktivitách, porušuje sa bazilejský dohovor a ak hovoríme o konkurencieschopnosti, ja odmietam prijať logiku konkurencieschopnosti založenú na porušovaní zákona, čiže je potrebné dodržiavať proti zákon uplatňovať bazilijský dohovor aj hongkongský dohovor a takýmto spôsobom bezpečne demontovať loď. Komisia hovorila aj o tom zozname, to je veľmi dobré. Ja by som to len trocha vylepšil tým, že by som tam pridal ešte niektoré látky, ktoré sú veľmi e, dôležité e, a nachádzajú sa na lodiach. E, Okrem toho si myslím, že Európa vlastní okolo 20 celosvetovej flotily lodí, ale to by mohlo znamenať, že my by sme mali financovať z, tejto globálne, z tohto globálneho fondu eh, jednak demontáž eh, týchto lodí, ale takisto výstavbu zariadení na demontáž lodí, ktoré by boli legálne a tým pádom by sme mohli eh, pomôcť aj krajinám nepatriacim do EÚ e ehm, e, stimulovať e, výstavbu takýchto legálnych zariadení. Ak si kladete otázku, prečo som urobil návrh nariadenia a nie odporúčania, chcel by som povedať, že podmienky na prijatie dohovoru sú iné než na prijatie dohovoru, pretože nevidím, e, prepačte, nariadenia, pretože nevidím žiadny dôvod, prečo by e, e, nemal, prečo by mal byť k nefungujúcemu bazilijskému dohovoru pridaný ešte aj nefungujúci hongkongský dohovor.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 to, čo zmenila komisia, je určitým problémom. Samozrejme, recyklovanie, ničenie starých lodí je problémom a návrh komisie podľa môjho názoru je v zásade veľmi dobrý. Zameriava sa na zostrovanie pravidel a viac menej aj na implementáciu hongkongského dohovoru. Je to v podstate 5 opatrení. Akási lodná daň, môžeme to nazvať asi takto, alebo lodný poplatok, daň alebo poplatok, to je v podstate jedno. Ďalej je to inventár spôsobilých zariadení, potom recyklačný plán, po štvrté, požiadavky na recyklačné zariadenia a po piaté pravidlá pre pokuty a tresty. Čo sa týka inventáru, myslím si, že je to správna cesta. Nemám žiadnu vážnu námietku proti lodnému poplatku alebo lodnej dani, ale na úrovni princípov, ak sa rozhodneme zaviesť poplatky pre všetky lode, ktoré pristanú v európskych prístavoch, bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú, potom použijeme prostriedky, ktoré vyberieme od všetkých lodí na to, aby sme ich rozdali iba európskym lodiam. Zdaníme všetky lode, ale budeme dotovať iba európske. Samozrejme, že budeme radi, ak viac eh, lodí zmení vlajku, aby plávali pod európskou vlajkou, ale čo budeme proti tomu robiť, ak budú napríklad USA protestovať? Proti tomu, že subvencujeme európske lode že budú chcieť, aby sme subvencovali aj americké lode, pretože aj tieto odvádzajú poplatky čo naopak môže viesť k tomu, že európske lode zmenia vlajku na americkú. Je to teda úplne v poriadku? Nie som si tým taký istý. Okrem toho, tým problém v, v tomto type poplatkov alebo veľkých európskych fondov. Je to zásadná otázka. Potom tu máme otázku, ktorá je otvorenejšia a to je recyklačný plán. Myslím si, že recyklačné plány by mohli byť veľmi dobré, ale zároveň by mohli viesť k značnému navýšeniu byrokracie na úrovni členských štátov. Veľmi by to záležalo od toho, ako by boli sformované, ako by sa s nimi dalo nakladať. Okrem týchto piatich bodov je tu ešte jeden, o ktorom by som chcel diskutovať. Tri z nich sú, myslím, veľmi dobre. Ďakujem. Ďakujem za SND Vittorio Prodi a ten má teraz slovo. Thank you, Chairman. Uh, <clears throat> I would like to thank the... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu v tejto téme. Uh, som prekvapený tým, aké zmetenie tento návrh spôsobil medzi jednotlivými aktérmi. Je zvláštne, ak sa sťažujú neziskové organizácie na tento ušľachtilý zámer komisie, ktorý podporuje aj samotné odvetvie, ale začnem od začiatku. Myslím si, že dôvodom alebo odôvodnením tohto nariadenia je že nariadenie o, kvalif- e, o um, um, recyklácii lodí a bazilejský dohovor nefungujú dobre, čiže jednoznačne sme uznali, že naše nástroje nepostačujú na to, aby sme vyriešili tento problém. Tiež chceme bojovať proti zneužívaniu v mnohých krajinách. Je to príliš, príliš stižiadostivý zámer, avšak tieto ušľachtilé princípy môžeme odmietnúť, ktoré Um, nás donútili princípy bazilejského dohovoru implementovať v praxi. Nemáme tu nariadenie, aby sme zabránili tomu, aby sa tam odohrávali ľudské katastrofy pri recyklácii európskych lodí. Je akceptovateľné, ak európske inštitúcie priznajú, že nie sú schopné uplatňovať vlastné pravidlá? Prednedávnom sme počuli mnohé veľmi pragmatické slova. Čo teda navrhujeme? Ako účinnosť? Jedin, jedinou akceptovateľnou verziou, ktorá by mala pozitívny vplyv na naše hospodárstvo, by bolo, ak by tento istý princíp platil aj pre európsku legislatívu, ktorá nebola ovplyvnená bazilejským dohovorom. Došlo by tam k legislatívnym nezhodám. Bol by to problém pre Európu voči rozvíjajúcim sa krajinám, ktoré sú konkurentmi práve v tomto odvetví, ktoré kričí po pomoci. Máme síce ešte v Európe lodenice, ale myslím si, že by sme koniec životného cyklu lodi mali brať vážne, pretože lode obsahujú cenné suroviny, ale potrebujeme vyšší stupeň kultúry a civilizovanosti v otázkach prístupu k životnému prostrediu. Čiže ako by sme mohli európske alebo stredomorské lodenice znovu oživiť v časoch hospodárskej krízy, ak zároveň sa musíme venovať ekologickým otázkam pri recyklácii lodí. Spravodajca navrhol fond, pre vlastníkov lodí. Myslím, že týmto spôsobom by sme skôr podporovali čínske lodenice, bez toho, aby sme chránili životné prostredie. Niektoré čínske zväzy deklarovali, že síce majú kapacitu na prijatie našich lodí, ale že nie sú schopní mm, s PCB, azbestom a inými nebezpečnými látkami mm, nakladať. Týmto pádom by tento problém outsourcovali do iných krajín, takže potrebujeme iné riešenie. Súhlasíme s iniciatívou, aby sa právna služba parlamentu zabrala touto otázkou, aby sme zistili, či bazilejský dohovor je kompatibilný s týmto návrhom. Zjavne je tu legislatívna medzera, ktorá by mohla vzniknúť. Ak bazilejský dohovor a hongkongský dohovor e, budú otvorené pre pristúpenie členských štátov k ním, tak hrozí, že by sa príliš málo krajín k ním pripojilo. Môže to trvať niekoľko rokov, kým sa to bude všetko implementovať. A čo sa stane medzi časom? Kriminálníci budú robiť to, čo chcú. Čo sa týka hongkongského dohovoru, tak e, zodpovednosť je na pleciach členských štátov. Niektoré krajiny potrebujú e, viac európskej kontroly pri implementácii tohto nariadenia. Obávam sa, že situácia sa bude len zhoršovať. V zásade potrebujeme opatrenie, ktorým by európske lode boli nútené recyklovať v európskych zariadeniach, aby sme mohli chrániť životné prostredie zamestnancov a, na, a aby sme mohli oživiť naše hospodárstvo. Toto sú teda záležitosti, o ktorých by sme mali premýšľať. Myslím si, že sú aj iné riešenia, než to, čo tu bolo navrhnuté. Ďalší rečník. Myslím si, že sme tu odviedli dobrú prácu tým, že sme zaradili do programu túto tému. Chceme sa zbaviť nesprávnych praktík a zlepšiť štandardy recyklovania lodí. Zároveň chceme oživiť európsky recyklačný priemysel lodí. To určite je veľmi povzbudivé. A veľmi často sa však stáva, že mnohé dohovory majú toľko legislatívnych sivých miest, že v reále nemajú až takú hodnotu. Karlové myšlienky sa mi páčia. Samozrejme, dokážem očakávať aké druhy výhrad sa tu objavia, napríklad náklady, ale tak ako to Karl navrhol, zostanú náklady obmedzené na minimum a poplatky, ktoré sa budú vyberať, sú potom navýšením prostriedkov ktoré nám poskytnú e, predstavu o tom, či je to dobre alebo zlé. Myslím, že ako parlament by sme to mali podporiť a s radou by sme o tom mali rokovať. A mali by sme jednoznačne povedať, ak to nemôžete podporiť, hoci dúfam, že aj v rade nájdeme priateľov a podporovateľov, ak to nebudú môcť podporiť, mali by sme navrhnúť alternatívy, alebo oni ktoré potom už nebudú obsahovať eh, legislatívne diery, tak ako je to momentálne. Myslím, že bude ťažké nájsť takúto alternatívu a teším sa na odpoveď komisie, ktorá by snaď mohla vysvetliť stanovisko, ktoré zodpovedá Karlovým myšlienkom. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem, voorzitter. <clears throat> Voorzitter, ik begin uh, eerst mijn dank. Ďakujem, pán predseda. Najskôr mi dovolte poďakovať sa správodajcovi. My eh, sme mm, mali veľmi dobrý brainstorming. Ja sa veľmi teším, že um, že sa pokračuje v tom, čo svojho času predložil Hans Blokland, takisto sme mali uznesenie. K správe Bloklanda Karl Schlitt Peter z toho cituje, pretože nie je eticky primerané a priateľné, aby ľudia pracovali za neludských podmienok a takto sa recyklovali aj európske lode. Za posledné roky tu nebola žiadna zmena. Je to skutočne tak, že ešte stále mnohé lode sa recyklujú mimo krajín OECD a sú to šťastie aj lode, ktoré sa plavili pod európskou vlajkou. Mm, samozrejme, táto zmluva tá zostáva na papieri a nie je e, použiteľná, nie je, apliko- nie je aplikovateľná. Hongkong hovoril, že by mal pristúpiť okolo roku 2020, no ale či to bude fungovať, to sa nevie. E, ja si myslím, pán predseda, že momentálna situácia nemôže pokračovať. My jednoducho nemôžeme tu vyrábať papiere a dokumenty, ktoré nemajú žiadnu účinnosť na tie krajiny, pre ktoré to robíme. My sa musíme skutočne zaoberať s tým spôsobom recyklovania a vytvárania takéhoto recyklačného fondu. Uh, Mm, myslím si, že by sme mali vyplniť tú medzeru medzi nákladmi, ktoré vznikajú medzi tým, a že sa to dá zrecyklovať lacno v Bangladeši a dráho v Európe, že teda táto medzera, že tieto nožnice teda by sa neroztvárali tak naširoko. Um, a potom myslím si, že keby tam nebol takýto veľký rozdiel, tak potom by nechávali loďarské spoločnosti recyklovať lode aj v Európe. A potom by sme mali pracovať aj s prístavnými poplatkami. My myslím si, že nepotrebujeme na to ďalšiu prídavnú administratívu a byrokraciu. Neviem, ale myslím si, že toto je to smerovanie, kde by sme sa mali pohybovať. Um, niektorí kolegovia eh, jednoducho eh, odsúvajú od seba určité nápady a idei bez toho, že by navrhli náhradu. Ale vidíme jednoducho, že nemáme veľmi alternatívy, ktorým by sa zjednodušili hongkonský dohovor a ostatné ďalšie dokumenty. Je to jednoducho záležitosť, ako sa s tým vysporiadať a musíme sa tomu venovať. Ešte mi dovolte uh, dotknúť sa otázky, že, e, ktorá, aspektu, že sú určité lode, ktoré sa neplavia pod vlajkou EÚ a ktoré Mm, e, lodenice, ktoré lodiari potom nechávajú v prístavoch. Buď e, skrachuje tá lodiarská spoločnosť, alebo mm, niečo sa udie, alebo loď sa pokazí tak, že sa to neoplatí opraviť. A už 10 rokov to vidíme v Holandsku, že tu máme isté lode, napríklad už 10 rokov máme nejaké lodné vraky, lodné vraky v Amsterdame, takže musíme si premyslieť, akým spôsobom teraz spoplatniť aj Mm, lode, ktoré sa neplavia pod eh, vlajkou EÚ, tak aby prispievali tiež do tohto recyklačného fondu. Mm, neviem, či je dobrý systém na, navýšiť eh, prístavné poplatky. Neviem. Eh, takže tie lode, ktoré sa neplavia pod e, vlajkou EÚ. Tie prispievajú takisto k tomuto problému. To sú takmer vraky, ktoré sa niekedy plavia e, v, po oceánoch a potom sa nechajú v niektorom prístave. Takže mali by sme si sa tu skutočne zamyslieť nad tým, ako to vyriešiť a nie to odsúvať od seba, že povedať si, že no, čo je to, prečo by sme mali vytvárať ďalšie fondy, toto je, uh, toto je len nejaký fond, to bude ťažké zriadiť, ale keď si pozrieme e, tie dokumenty z Hongkongu a Bazileju, to jednoducho nefungujú a pokiaľ sa niekto bráni uh, voči tom, tejto myšlienke, tak e, vám to dokážem, že je to tak. Uh, Ehm, my, ja vidím ešte teda e, zo pár problémov v návrhu komisie a v správe. E, tu ide o udržanie článku 23. Napríklad, ale to už by bolo veľmi detailné. Tu sa hovorí o tom, ako by sa s tým malo, s takýmito vecami malo zaobchádzať. Ja si uh, Myslím, že toto je veľmi detálne upravené už práve z toho dôvodu, že trestné právo v jednotlivých členských štátoch je upravené diferentne. Takže e, myslím si, že to by sme mali trochu pozmeniť. Napriek tomu, vážené dámy a páni kolegovia, e, mali by sme skutočne e, sa venovať tejto správe, aby sa ten film, to malé video, ktoré sme videli, aby sa nepokračovalo v tejto situácii, tak teda ako sme videli vo filme. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Um, pani Wills. Ďakujem, pán predseda. Najskôr mi dovolte poďakovať za spravodajcovi, za jeho správu. Hm, návrh komisie je skutočne veľmi zaujímavé, pretože potom ako európske lode môžu byť jednostranne vylúčené z toho Race Ship and Regulation, ako potom zneužívajú túto situáciu. Pretože vieme, že lode obsahujú nie e, nebezpečné e, odpadové látky, predovšetkým azbest. Pri recyklácie e, pri recyklácie sa s, vďaka týmto nebezpečným látkam otravia pracovníci v juho e, západnej Ázii, na Bangladeži, kam sa tieto lode dostávajú na recyklácie. Export takýchto lodí, ktoré obsahujú nebezpečné látky, ktoré by mali spadať pod e, Bazilejskú konvenciu a, a možnosť my, my jednoducho musíme zabrániť tomu, aby lodierské spoločnosti mala, mali možnosť zmeniť vlajku pred recyklovaním lode. Tie dodatočné prístavné poplatky, ktoré by sa mali potom možno použiť na recykláciu lode ako takej e, na európskej pôde, to je možná cesta, to je schodná cesta. Samozrejme je tu takisto návrh, aby sa všetky lode um, dodatočne k poisteniu um, spoplatnili ešte aj takým recyklačným poplatkom, alebo že by uzavreli poistenie uh, na recykláciu. No už je to tak, že pokiaľ nejaká loďarská spoločnosť, a ktorá teda e, toto, táto poistka by sa potom uh, uplatnila pri recyklácii v európskych eh, zariadeniach a samozrejme by, eh, bola, by, bolo, by to bolo vylúčené pri zmene, eh, zmene vlajky pred pred e, recykláciou. Samozrejme, toto by bolo dôležité aj preto, lebo by sa tu tieto odpadové a nebezpečné látky e, e, vecne správne tak uskladňovali, ako by sa s nimi aj zaobchádzalo a a toto by bránilo, zabránilo vlastne zatváraniu ďalších európskych prístavov, ktoré niektoré z nich stoja pred krachom. Takže myslím si, že toto je tá nová orientácia, nové smerovanie, ktoré na nás v loďarskom priemysle prichádza. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani McGovern, ďakujem. Um, ja mám pár otázok na komisiu, ja nie som odborníčka, ale ja si spomínam na túto diskusiu pred mnohými rokmi s pánom Bloklandom, Teda mm, nechali ste padnúť bazalský dohovor um, a teraz sa koncentrujete na tie ustanovenia z hongkongského alebo ako a po e, prečítaní tohto dokumentu a komentároch mojich, zo strany mojich kolegov sa zdá, že sa tu nič nezmenilo. A nevieme, ako to je s tým dohovorom z Hongkongu. My vidíme, že to plnenie takýchto dohovorov sa v podstate nekontroluje nejakým e, prísnym spôsobom. Členské štáty pristúpia k dohovorom, ale vidíme, čo sa v konečnom dôsledku deje. V podstate sa nič nemení na danej situácii a pokiaľ sa nič nezmení, čo, čo vlastne prinesie tento váš návrh? A tá idea eh, Karla Šlitera, keď sa vám nehodí to, čo navrhuje, čo navrhujete vy. Ale keď nič nezmeníme, čo nám to prinesie? Ako sa postaráte o to, aby sa eh, ten legislatívny rámec skutočne presadil? Eh, ako by sa, malo sprísni, ako by sa mali sprísniť postihy? My to v konečnom dôsledku skutočne nemôžeme kontrolovať. Čo s tým? nech sa, ďakujem, hovorí pán pán kolega. Ďakujem veľmi pekne. Otázka. Uh, z demontáže a recyklácie lodí, to sú dve odlišné veci, ale sme svedkami toho, že v mnohých krajinách Ázie sa lode len demontujú bez toho, že by sa dodržiavali bezpečnostné predpisy alebo environmentálne predpisy. Na druhej strane je potrebné získať tento recyklovateľný materiál, ale bezpečným a environmentálne vhodným spôsobom. E, to, čo Karl povedal, myslím si, že je veľmi na mieste a hovoril o tom aj na e, príslušných miestach, ale je dôležité, aby sme o tom hovorili aj na iných porách, ktoré sa zaoberajú odpadom, pretože je tu veľmi veľký potenciál pre znečisťovanie životného prostredia a je potrebné, aby sa s tým produktom zaobchádzalo environmentálne vhodným spôsobom aj po skončení jeho životnosti. E, a to sa musí vzťahovať aj na lode. Lode, ktoré sú postavené, by potom mali byť zodpovednosťou lodiarenských spoločností, ktoré by mali mať na starosti aj ich recykláciu. A pokiaľ e, sa to neurobi, tak nebudeme môcť riešiť e, celý životný cyklus lode. Na druhej strane, väčšina týchto demontážnych zariadení nie le, je nielen e, environmentálne nezodpovedná, ale zrejme to veľkú úlohu zohráva konkurencieschopnosť, pretože z tohto dôvodu nedodržiavajú bezpečnostné environmentálne predpisy a to je aj dôvod, pre ktorý e, mnohí európsky majiteľia lodí sa upierajú na krajiny s nízkymi nákladmi, ktoré používajú nepriateľné rôzne procesy demontáže lodí. Takže nejde tu len o otázku posilnenia či, či dotácií európskych eh, lodeníc, ale zároveň je potrebné stanoviť e, zdravotné predpisy, že, ktoré bude treba dodržiavať bez ohľadu na to, kde budú lode demontované, či už v Bangladeši alebo v Európe. Samozrejme musíme začať v Európe, ale myslím si, že Karlova myšlienka je zaujímavým východiskom, e, pokiaľ ide o vytvorenie fondu, ktorý by sa neskôr mohol rozšíriť aj na globálnu úroveň. Samozrejme, budeme potrať postupy na presadzovanie tohto eh, predpisu, pretože ak sa nepresadí, nebude presadzovať, nemá žiadny význam. Čiže my musíme eh, brať do úvahy aj environmentálnu politiku, ale rovnako aj tvorbu zamestnanosti. Takže nejde tu len o otázku ekonomických problémov, ale aj otázku vytvorenia nových e, ekonomických príležitostí, napríklad pre lodenice, ktoré majú veľké problémy. Ďakujem. Pán Seber, áno, ďakujem, pán predseda. Mne sa veľmi pouzdáva tá správa, ktorú nám e, Karl ukázal. My sme si vedomí všetkého toho, čo, e, že, že ten problém je veľmi závažný, ale keď vidím e, tieto, keď si pozriem všetky tieto dokumenty, tak si kladím otázku, aká je presediteľnosť aplikovateľnosť práva, keď si pozrieme Bazelskú konvenciu a takisto návrhy, ktorú robil Karl Schitter, my tu máme pozmeňací návrh 44 s tým fondom, ktorý Karl navrhuje. Ja si myslím, že je to milá, milý nápad v nereálnom svete, ale keď si to prenesieme do reálneho sveta, tak uh, vidím, že komisia nie je stave, v stave to vyberať a okrem toho to nie je politicky presaditeľné. Ja eh, si myslím, že by sme sa mali skutočne pokúsiť si to uh, a si hľadať nástroje, ktoré sú presaditeľné, ktoré sú realizovateľné, pretože ten problém spočíva v tom, že máme, že máme dočinenia s celosvetovým problémom a máme tu problémy presadiť právo na ochranu životného prostredia. Ehm, a rozšírenie to na celosvetové meritko vlastne ešte znásobuje tú nereálnosť takéhoto návrhu. Je to síce milé, ale nepresaditeľné. Takže si myslím, že by sme sa mali pohybovať v právnom rámci a tu sa, e, tu sa žiada aj od komisie, aby si to preskúmala, aby zistila, aké realizovateľné sú jednotlivé nástroje. E, mali by sme to robiť e, v zmysle partnerských nástrojov. My by sme tu mohli podporiť a túto facility v zmysle, aby sme ju zatraktívnili pre tieto spoločnosti. Viac menej by sme to zatraktívnili na to, aby e, sa to aj používalo, ale takýto, vytvorenie takýto fond, takéhoto fondu nepovažujem za realizovateľné v momentálnej situácii. Um, samozrejme, ten právny rámec, my to trochu prispôsobíme pravidelné kontroly napríklad, to sa môže trochu rozšíriť a špeciálne uh, ku koncu životnosti príslušného pravidla by sa to mohlo uh, zintenzívniť tak, aby sme zabezpečili, že uh, tieto lode sa recyklujú potom buď v Európe alebo v inom eh, zariadení, ktorý, ktoré nasleduje predpisy pre ochranu životného prostredia aj Európskej únie. Ja, my vieme, že 20 rokov dozadu to vyzeralo tak, že sa musela zložiť banková garancie, boli tam finančné podmienky a priame prepojenie medzi nejakou spoločnosťou, ktorá má sídlo niekde, ale ktorá musí konkrétne, e, ale ktorá musí konkrétne urobiť nejaké, nejaký výkon. No mne je jedno, kde má tá spoločnosť sídlo, pokiaľ mám od nie bankovú garanciu. A myslím si, že tento systém je taký, ale taký komplexný pri jeho realizácii, tak si nemyslím, že má zmysel uh, okrem samozrejme aspektu, že to nie je politicky presaditeľné, uh, sa tomu venovať. Takže ja by som eh, vás chcela požiadať, aby ste preverili spoločne s komisiou a presaditeľnosť nástrojov. Komisia je povinná vytvárať takéto jednotné finančné Ehm, nástroje, aby sa akumulovali finančné prostriedky nejakým spôsobom a aby sa to mohlo zrealizovať tak, aby sme riadne zaobchádzali aj so životom a zdravím e, občanov iných krajín. Samozrejme, e, je to síce veľmi pekné, to, čo sa tu žiadalo, ale je to nepresaditeľné. Uh, Eh, ďakujem pekne, Richard Zeber. Eh, Lodiarský sektor je najťažšej kríze, sa nachádza v najťažšej kríze od druhej svetovej vojny. Ešte nikdy nebola taká kríza ako dnes. Tak prakticky každý deň eh, ide, idú 3, 4, 5 lodí do insolventnosti a otázka takéhoto fondu, to je na komisiu. Možno, že by sa tu dalo niečo podniknúť. Uh, mohli by ste možno, že v, na DG niečo urobiť. Či by nemalo zmysel napríklad vytvoriť fond, uh, pretože my vieme, že na celosvetovom trhu sú také veľké kapacity eh, v oblasti lode a lodej prepravy. A, takže ad jedna, že by sa eh, zreálnili kapacity, ktoré existujú celosvetovo, a potom, že by sa riadne e, zaobchádzalo s recyklovaním. Ja už som e, s generálnym riaditeľstvom viedol rozhovory na túto tému a možno, že by sa nám podarilo zabiť dve muchy jednou ranou. Mali by sme tu určitý benefit, e, bolo by, bolo by to benefit pre všetkých na tomto mieste, myslím si. A tie členské štáty by vlastne nemuseli byť konfrontované s ďalšou nejakou drahou reguláciou práve v časoch, časoch krízy a samozrejme tretie štla, št, a potom, a potom e, my vlastne by sme ďalším zdanením alebo ďalším spoplatnením a zvýšením byrokracie by sme ich priamo vyzývali k tomu, aby sa ich lode plavili pod e, vlajkami tretich štátov. Takže, <laughs> ale predtým, ako odpoviete, komisia dostane e, môj obľúbený kolega Kalhans Florence slovo. Uh, áno, <laughs> ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že komisia a Karl Schlitter sa tomu venovali. Ja mám trochu obavy, keď teraz vidím sedieť za mnou komisiu. Práve preto snáď aj, že robili, urobili dobrý návrh a Richard Zeber povedal, že to sa presne nedá kontrolovať. No mám tu isté obavy uh, o realizácii takéto smernice vidíme, že európsky obchodníci s autami robia s nami, čo chcú. Vrátanie komisie, napríklad komisia rozhodla, že starý, staré auto je v kompetencii eh, majiteľa napríklad. No tak neviem, ako to urobíme s loďami, ale čo je dôležité, máme nového, e, nového spojenca a to je to nové ponímanie surovín v Európe, pretože keď je pravda, že každý deň ide do konkurzu 3, 4, 5, 6 lodí, tak potom e, by sme mali požiadať o požiadať o pomoc európsky priemysel, ako, z to, ako zaobchádza s takouto surovinou aj trhovo napríklad. Takže podľa princípov e, trhu myslím si, že to by sa nám mohlo podariť. Bazile či iné záležitosti, neviem. Toto e, síce je zvýšen, vyhnutý hlas, ale myslím si, že to nikto nepočúva. Ja si myslím, že tu by sme mali zapojiť do toho trvého hospodárstva, trvého hospodárstva a veľmi by som sa mm, veľmi sa čudujem, že um, ťažký priemysel nemá záujem na týchto, na týchto surovinách. A myslím si, že, že keby sme ich do toho zapojili, tak by to bolo OK. Um, Ďalej sa vyjadrí ešte pán kolega Teodore Marakakis, ale tým končím našu, náš zoznam rečníkov. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi Šliterovi za jeho veľmi dobré úmysly a samozrejme aj komisii, ale tieto také dobré úmysly nás neposunú vždy ďalej. A čo sa týka európskych lodí, e, tu si to musíme premyslieť. Lode vlastne nepatria e, nejakej krajine, ale oni podliehajú súkromnému vlastníctvu. A e, lode, lode si môžu zmeniť vlajku za dve hodiny a môžu to, a, a často sa to využíva, oni to môžu robiť veľmi často, tak často ako chcú, a tak často ako sa im to páči, tak, a väčšinou sa to robí a robí sa to aj preto, aby sa vyhnali, vyhli rôznym, rôznym legislatívnym e, predpisom. IMO je špeciálne taká organizácia, ktorá to robí absolútne bežne. No ale vieme, že sú tu za tých e, posledných rokov, e, sa vyskytli zlepšenia, e, sprísnili sa pravidlá pre lodiarske spoločnosti. Takže myslím si, že sme urobili krok k tomu zlepšeniu situáciu, situácie pred tými 10-20 rokmi to bolo horšie. Máme tu teraz ten hongkonský dohovor, no a keď eh, si zoberieme tie najdôležitejšie recyklačné krajiny, títo by mali pristúpiť k tomu dohovoru. Potom sa to zlepší. Nie veľmi, ale aspoň trošku sa to zlepší. Krok za krokom. Ehm, musíme si položiť otázku, či môžeme urobiť niečo viac, no ale mám skutočne obavy pretože máme tu ustanovenia, ktoré by sme mali presadzovať v Číne, v Bangladeži, v Pakistane. A neviem, čo sa týka tej e, budúce, toho, toho budúceho bodu. Ja si myslím, že ani na úrovni EÚ sa nám to nepodarí presadiť pretože komisia vlastne nemá ani poňatia, čo sa deje na, na pobreží jednotlivých členských štátov EÚ. Ako sa tam zaobchádza mnohokrát s odpadkami a, a s odpadkami a s, so škodlivými látkami, a keď si nevieme skontrolovať, skontrolovať situáciu pred vlastnými e, dverami, pred vlastným práhom, tak tu mám teda veľké obavy, že sa nám to po, podarí v celosvetovom meritku. E, ja si myslím, keby sme si chceli, eh, keby sa nám podarilo uľahčiť nejakým spôsobom tú aplikáciu hongkonského dohovoru, potom by sme sa dostali ďalej. Problém nie je, že tieto tretie krajiny recyklujú, ale že recyklovať musia, lebo nemajú žiadny iný zdroj príjmu a nemajú z toho, ako zabezpečiť inou cestou. A tento problém neupravíme európskymi legislatívnymi pravidlami. Ďakujem teraz komisia, nech sa páči zodpovedať na položené otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My sme si veľmi pozorne vypočuli spravodajcov, aj tieňových spravodajcov, aj ďalších vystupujúcich. A samozrejme, v rámci prípravy na toto stretnutie sme si pozorne prečítali aj správu spravodajcov. Komisia má dojem, že všetci zdieľame rovnaký cieľ, ktorým je dosiahnuť, aby recyklácia lodí bola udržateľná a to na celom svete. Komisia si takisto myslí, že spoločne vyznávame základné prvky, ktoré chceme v, tomto, v rámci tohto cieľa dosiahnuť a to, že konkrétne e, pravidlá recyklácie lodí by mali nahradiť tie existujúce, ktoré sa ukázali byť neúčinné. Chcela by som e, vysvetliť, že my podporujeme bazilejský dohovor a tu nie nehovoríme o tom, že nariadenie o preprave odpadu ktoré je európskou legislatívou na e, transpozíciu bazilejského dohovoru, by e, nemal byť e, v tomto smere uplatniteľný. Chceme povedať len toľko, že bazilejský dohovor, ktorý sa týka odpadov, sa nehodí na recykláciu lodí, lebo ako Eh, povedal eh, spravodajca, pri eh, demontáži lodí sa vytvára nebezpečný odpad a je nemožné overiť či príslušné rozhodnutie bolo prijaté vo, vo, v súvislosti s vodami EÚ alebo mimo vysosných vod EÚ. Takže sú tu dve veci. Poprvé, Bazilijský dohovor e, týkajúci sa cezhraničného pohybu nebezpečného e, odpadu zostáva podľa nášho názoru na najvyššie dôležitý a preto je potrebné, aby sa toto nariadenie o preprave e, odpadu naďalej veľmi dôsledne vykonávalo. A e, samozrejme e, sa, sa to týka aj e, nebezpečného elektronického odpadu. E, ale ak sa pozrieme na uplynulých niekoľko rokov, bazilejský dohovor a jeho európsky ekvivalent, to znamená nariadenie o preprave odpadu, nie je uplatniteľný na lode a nie je uplatniteľný s cieľom zastaviť tento typ recyklácie. Preto je e, potrebné požiadať Medzinárodnú námornú organizáciu, aby e, uvažovala o príslušnom dohovore týkajúcom týkajúcom sa recyklácie lodí. Čiže aplikácia bazilevského dohovoru na recykláciu lodí v podstate získala súhlas všetkých e, zmluvných strán tohto dohovoru aj v nadväznosti na ratifikáciu Honkovského dohovoru. E, pritom máme ešte niektoré veci, ktoré takisto zdieľame so spravodajcom, ako je zvýšenie zodpovednosti majiteľa v lodi, Takisto e, e, prijatie e, prístupu celoživotného cyklu lodí aj v súvislosti s ich recykláciou. Okrem toho zdieľame aj cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby súčasná nepriateľná metóda tzv. plážová alebo toho vytiahnutia lode na pličinu sa už ďalej nepoužívala. Ehm, my e, takisto e, teda máme síce niektoré pripomienky e, k istým úvahám týkajúcim sa recyklačných zariadení a podobne, ale chcela by som povedať, že Recyklácia lodí predstavuje ekonomickú činnosť, e, lodenice vykonávajú ekonomickú činnosť e, a e, túto treba vykonávať s plným ohľadom na, na environmentálne podmienky. V zásade je to veľmi zaujímavá ekonomická aktivita a chcela by som, na, chcela by som to ilustrovať takto. Veľká loď, o ktorej hovorí Ríme obsahuje 10 tisíc až 400 tisíc loď, e, tón ocele. A hodnota jednej tony e, zošrotovanej ocele je 300 e, eur, okolo 300 eur. Čiže len jedna loď o váhe 100 tisíc e, e, tón ocele môže priniesť po zošrotovaní až 30 miliónov eur. Takže my hovoríme o takýchto číslach ale samozrejme recyklačné zariadenia, ktoré by sa mali dostať na európsky zoznam, musia splniť isté kritéria. A chcela by som zdôrazniť, že k týmto kritériám patrí povinnosť riadne zaobchádzať s odpadom, ktorý vznikne pri demontáži lodí, aj s toxickými e, olejmi a podobne s plným rešpektovaním bazilejského dohovoru. Takže zdôrazním ešte raz, že my sa nevzdávame bazilejského dohovoru. A teraz by som sa chcela dostať k tomu ústrednému prvku e, návrhu spravodajcu, ktorý som si nechala na e, záver, a to je návrh, aby bol vytvorený tento Európsky fond. E, Eh, áno, je to atraktívna myšlienka, je to myšlienka, ktorá sa tu už objavila, keď sme diskutovali o európskej stratégii demontáži lodí a takisto je to otázka, o ktorej rokovali aj partnery dojednávajúci hongkongský dohovor. A naozaj v tomto návrhu, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvov, treba túto otázku posúdiť ale skutočnosť je taká, že my sme tento návrh e, nezaradili, pretože po našej analýze a konzultáciách so zainteresovanými stranami sme dospeli k názoru, že je to komplikovaná vec a predstavuje zvýšenú administratívnu záťaž. Takže váš návrh zaviesť tento pozitívny stimul e, sa e, stretáva s našim návrhom, podľa ktorého treba zaviesť negatívny postih. Je pravda, že potrebujeme stimuly a my sme pripravení zvažovať najlepšiu kombináciu stimulov, ktoré nám pomôžu dosiahnuť náš cieľ, ktorý, ako opakujem, je, aby všetky lode EÚ boli demontované environmentálne vhodným spôsobom a v bezpečných podmienkach na celom svete. Ale sme pripravení spolupracovať so spravodajcom aj s parlamentom s cieľom e, vypracovať taký návrh, ktorý by bol účinný a ktorý by bol veľmi rýchlo uplatniteľný. Veľmi pekne ďakujem. Možno by ste teraz mohli zodpovedať moju otázku existuje výmena medzi Envy alebo generálnym riaditeľstvom pre podnikanie týkajúci sa témy nadmerných e, kapacít, čo sa týka recyklácie lodí a myšlienky Karla Schlittera o vytvorení fondu, aby sme naštartovali spoločnú iniciatívu? Vymieňate si vzájomne informácie alebo e, nekomunikujete s okolitým svetom? Ďakujem pekne, pán predseda. Neodpovedala som na vašu otázku. Je to pravda, Existuje priemysel recyklácie lodí aj v Európe. Vy sami ste povedali, že je to priemysel, ktorý práve prekonáva krízu, pretože je to priemyselné odvetvie, ktoré pracuje v súlade s ekologickými požiadavkami a my by sme boli rádi, keby na celom svete tento priemysel zodpovedal štandardom európskeho priemyselného odvetvia, avšak európske odvetie sa špecializuje na um, recyklovanie iných druhov lodí. Sú to skôr menšie lode, ktoré nemôžu plávať v otvorených vodách a možno aj vojenské lode ešte sa recyklujú v Európe z bezpečnostných dôvodov. Čo sa týka veľkých obchodných lodí, tak na to nemáme príliš veľa kapacít v rámci EÚ a OECD. A práve preto sme premyšľali nad tým, aké kapitálové investície by sme mali uskutočniť na to, aby sme pokryli tieto rizika a preto sme spolupracovali aj s kolegami z Generálneho riaditeľstva doprava. Boli spoluautormi predloženého návrhu a v taktiež v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre podnikanie. Potrebovali by sme 10 ročia na to, aby sme v EÚ vytvorili príslušnú kapacitu. A okrem toho, v tomto hospodárskom odvetvi chýba atraktívnosť. Komisia momentálne zistuje návrh um, do akej miery by bol realizovateľný návrh správodajcu na vytvorenie fondu. Viem, že v zásade sledujeme rovnaký cieľ. Čo sa však týka vytvorenia kapacít v EÚ, si myslíme, že je to beh na dlhé trate. a možno by to bolo riešenie až pre ďalekú budúcnosť, hovorí pán predseda. Takže sa tam vyskytlo malé nedorozumenie. Ja som myslel iný prístup, čo sa týka majiteľov lodi, čo sa týka samotných lodeníc, tak v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch e, zažijeme v úvodzovkách odumieranie lodeníc, slovo má Karl Schlüter. Ďakujem. Ďakujem. This, when I started to work with Ďakujem za váš záujem o túto otázku a toto je téma, ktorá je skutočne fascinujúca. Ale k tomu, čo povedala komisia, zrejme som to mal vysvetliť. Tie peniaze, keď my hovoríme, v podstate eh, hovoríme o množstve tón lodí, ale tu hovoríme o dvoch veciach. Prvá vec je výtlak lode. Výtlak je oveľa vyšší, než je samotná váha lode a táto váha je to, čo treba brať do úvahy pri určovaní hodnoti recyklovaného materiálu. A to znamená, že e, v nadchádzajúcich rokoch e, bude e, tento objem okolo milióna tón a možno v roku 2015 to bude okolo dvoch miliónov tón. A my nehovoríme teda o plnej tej cene, hovoríme len o rozdiele medzi tým, čo ponúka najvyššiu sumu a tým, čo je možné dostať. Čiže toto je v podstate iba ten fond by predstavoval iba jeden zlomok promile celkových nákladov na recykláciu. To len pokiaľ ide o ten pohľad. Ale chcel by som e, odpovedať na otázky. Christopher, ja som e, tomu pristupoval principiálne rovnako ako vy. To znamená, že každý má platiť a každý má dostávať peniaze z fondu. Ja som si myslel, že to by bolo férovejšie, ale Problém je v tom, že niektoré lode môžu Európu navštíviť len raz či dva a napriek tomu by mali platiť rovnako do fondu ako iní. Ale keby e, Európa mala platiť cenu za e, celú, celosvetovú plotilu, tak tie náklady by stúpli zhruba štvornásobne, čo by bolo príliš veľa. A preto som svoju pôvodnú myšlienku opustil, pretože by to skutočne bolo jednak náročné na platenie, ale aj Eh, komplikované na uplatňovanie, pretože eh, lode majú rôzne štruktúry vlastníctva, ako ste povedali, tieto sa môžu veľmi rýchlo zmeniť. Čiže toto by bol veľmi ťažký eh, postup, náročný postup. A toto je dôvod, pre ktorý naša jediná zodpovednosť môže byť za európske lode, lode plávajúce, plávajúce pod vlajkov európskych štátov. A e, keď som o tom uvažoval, tak e, podľa mňa e, najjednoduchší spôsob by bolo, že sa zaplatí, keď loď pripláva do prístavu. Napríklad v našom vlastnom členskom štáte vo Švedsku, aby sme dosiahli, že majiteľia lodi čistia svoje nádrže a tak ďalej, tak pri eh, priplávaní do jednotlivých prístavov v, vo Švedsku sa platí štandardný poplatok. Bez ohľadu na to, či vyčistia svoj, eh, svoju nádrž alebo nie a či využijú teda tie zariadenia, ktoré príslušný prístav ponúka alebo nie. Eh, tento princíp sa teda už vo Švedsku používa a z právneho hľadiska nebol spochybnený a právna služba hovorí, že je to v zásade v súlade aj s bazileským dohovorom a aj táto štruktúra poplatkov by mala by byť v poriadku. Ešte stále čakáme na vyjadrenie e, právnej služby, pokiaľ ide o ten poplatok. Ale e, myslím si, že z politického hľadiska by to možno trocha ohrozilo prijatie tohto e, nariadenia, preto som e, trocha ustúpil od pôvodných zámerov. A keď sa hovorilo o kompatibilite s bazilejským dohovorom, členské štáty by Eh, mali zachovať eh, svoje, eh, mali by samozrejme naďalej uplatňovať bazilijský dohovor, ale vo svojej správe uvádzam aj výnimky, kedy by sa nemohli takéto zariade, kedy by sa nemali, nemal tento fond využívať, lebo keď napríklad sa nemôže už loď ďalej E, plaviť z nejakého dôvodu, tak e, by sa na ňu nemal vzťahovať e, tento fond, o ktorom hovoríme. Chris Davis zasa Neviem, neviem, čo si dobre poznamenal vašu otázku. Aha, otázka zrejme bola, že čo robiť, keď rada ešte to ne, neodmietla? Ja e, som hovoril s členskými štátmi a doteraz všetky povedali, že je to zaujímavá myšlienka. Ani jeden z nich nepovedal, že by to bolo treba úplne e, ako odignorovať. A E, hovorili ste, že e, hongkongský dohovor musel e, si vyžadoval niekoľko rokov na to, kým sa, začal, kým sa začne uplatňovať, že si vyžiada niekoľko rokov a v roku 2015 sa budú meniť pravidlá a preto do roku 2015 sa budú e, snažiť e, mnohí svoje lode dať zošrotovať e, ešte pred nadobudnutím platnosti. E, keď hovoríme o možných použitiach e, tohto fondu, tak e, myslím si, že je dobre, keby sa mohol perspektívne použiť aj na neeurópske lode. V článku 23 toto je ten najkontroverznejší článok. Ale myslím si, že e, komisia povedala, že by bolo potrebné používať skôr negatív, negatívne stimuly, ktoré sa e, ľahšie presadia z politického hľadiska, ale ja by som povedal, že aj keby tento článok 23 zostal v platnosti, e, že by sa nevyužíval veľmi často, pretože je ekonomicky výnosné dodržiavať pravidlá. A myslím si, že ten článok 23 by tam mal byť aj naďalej. A Okrem toho teda je tu kríza, ale to takisto znamená, že sa zvyšuje počet e, demontovaných lodí. Ja som e, vychádzal z možnosti vytvoriť samofinancujúce schémy, ku ktorým by mal prispieť tento Európsky fond. A pokiaľ ide o samofinancujúce schémy, myslím si, že tieto by mi e, mohli pomôcť dosiahnuť väčšinu a to znamená, že keď ľudia ako... Ne, neviem, ja tento návrh ešte nemám v tom celkom, jas, celkom jasno. Ale bude sa o ňom ešte hovoriť. K tomu, čo povedal Richard, hovorili ste, že by to malo byť reálne a vykonateľné, ale podľa mňa presne o tom je môj návrh lebo nemôžete mať schému založenú na negatívnych stimuloch, keď e, môže ktokoľvek obísť zákon. To, toto bol aj dôvod, pre ktorý nebol Bazilej implementovaný až e, po e, veľmi dlhom čase. Podľa mňa toto riešenie nepredpokladá veľa byrokracie, pretože Prístavné štruktúry už existujú a v podstate len raz za mesiac by e, sa e, platili e, príslušné poplatky, ale keby sme mali taký obmedzený počet zariadení, ktoré by mali v Európe nárok na peniaze z tohto fondu, tak by to nepredstavovalo veľkú byrokraciu. Tie štruktúry totiž existujú, čiže byrokracia by bola minimálna a v zásade tie peniaze, ktoré by sa zaplatili, by sa vrátili naspäť tomuto odvetviu. Takže naozaj je to len minimálna e, administratívna záťaž. A pokiaľ ide o tie negatívne stimuly, tak týmto by sa dalo rôznymi technickými spôsobmi e, vyhnúť. A okrem toho by to bolo náročnejšie, pretože pri každej zmene vlastníctva lode by bolo treba e, uplatňovať rôzne kontroly, ale podľa môjho návrhu by sa automaticky platili poplatky prístavným orgánom a že potom e, by sa pri samotnom zošrotovaní e, zrejme e, niečo platilo. Ale tento plán likvidácie lode by sa mohol samozrejme meniť postupom času a e, myslím si, že môj plán je oveľa ľahšie realizovateľný a nakladovo efektívnejší. Áno, samozrejme, my nedokážeme zmeniť e, tú mzdu vo výške 2 dolárov denne, ale to, čo chceme vytvoriť, je stimulovať e, tieto demontážne spoločnosti, aby sa dostali na európsky zoznam, aby mali prístup k tomuto fondu. Čiže malo by to e, účinok, e, ale samozrejme v dlhodobejšom meradle, pretože pre odvetvie by sa vygenerovalo viac peňazí na zlepšenie ich zariadení ale som v svojím spôsobom um, um, pozitívne naladení, pretože nikto nepovedal, že to je nemožné. Objavili sa názory, že sú tu isté, môžu tu byť isté problémy, ale uh, myslím si, že keď tu máme nefunkčný, ne, nevykonateľný hongkongský dohovor popri nefunkčnom, nevykonateľnom bazilskom dohovore, tak to nie je lepšie riešenie. Ďakujeme pekne. Prechádzame k bodu 7. 17. december je lehota na predloženie pozmaňovacích návrhoch. 24. januára budeme hlasovať o správe s pozmaňovacími návrhmi a budeme o tom diskutovať. 19. februára budeme hlasovať vo výbore a 2 až 13. apríla sa bude hlasovať v pláne. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi živú debatu. Myslím, že sme si veľmi dobre um, objasnili, aký problém um, tu na nás číha. Prechádzame k bodu číslo 7, zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia, budovanie dôvery prostrednícom rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať. Poprvé odozdávam slovo spravodajcovi a to je pán kolega Oreste Rossi. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Začnem s dôvodnením, ktoré tu už odznelo. Súvisí s loďami Nemali by sme vytvárať normy, ktoré budú príliš zmetočné alebo len partikulárne, pretože inak by mohlo dochádzať k tomu, že sa budú zatvárať podniky alebo zariadenia, ktoré sa budú stiahovať niekde inde do prostredia, ktoré bude pre nich v odzovkách jednoduchšie. Avšak toto prostredie by mal, nebude splňať normy EÚ ani pre životné prostredie, ani pre iné oblasti. Čo by mohlo znamenať, že sa bude navyšovať v životnom prostredí koncentrácia škodlivých látok. Bude asi potrebné dosiahnuť väčší dialog medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami, napríklad pre klimatické záležitosti, podnikania a podobne. Aj my by sme potrebovali väčšiu mieru dialogu s pánom Tajaným, ktorý sa u nás relatívne málo objavuje. Predseda prerušuje rokovanie. Prepačte, možno tí, ktorí sa nechcú zúčastniť debaty, mohli v tichosti opustiť miestnosť bez toho, aby spravodajca mohol predniesť svoju správu. Prosím. Pretože inak by sme ešte stiažili dodržiavanie noriem na ochranu životného prostredia. Je potrebné, aby členské štáty mali rovnakú pozíciu v rámci rešpektovania environmentálnych noriem. Už sme túto tému stručne naposledy prebrali. Bohužiaľ však pravidlá sú následovné. Správa môže mať maximálne 6000 slov. V pozmeňovacích návrhoch sa budem snažiť túto správu doplniť. Aké sú kľúčové prvky správy? Nájdete ich v titulkoch jednotlivých odstavcov dopad na životné prostredie, zjednodušenie administratívnej záťaže, ako som už o tom hovoril, čo povedie k dopytu, väčšia transparentnosť, zverejňovanie údajov, záruky um, za spravodlivý prístup zo strany občanov, ochrana životného prostredia. kontroly vopred a kontroly po uskutočnenia daného úkonu, nedostatok princípu subsidiarity, proporcionality, právna neistota, čo by som uviedol z roku 2008. 23,5 všetkých prípadov porušovania noriem Európskej únie sa týkajú životného prostredia. K tomu je potrebné prirátať ešte to, že z mnohých správ vyplýva, že mnohé oznámenia ani nie sú zverejnené alebo nie sú zaznamenané a je potrebné situáciu riešiť. Aké sú podľa mňa riešenia? Som samozrejme otvorený akýmkoľvek návrhom kolegov, ale teraz predkladám svoj názor. Poprvé, je potrebné lepšie aplikovať právne normy EÚ týkajúce sa životného prostredia, alebo lepšie spolupracovať medzi inštitúciami na ochrane životného prostredia, je potrebné dosiahnuť lepšiu konzistentnosť zameranú na dopad politík na životné prostredie a tiež informovanosť. Musíme sa viac usilovať o to, aby medzi štátmi a EÚ sa e, vymieniala osvedčená prax, o legislatívnych normách. Musíme zlepšovať legislatívu, reorganizovať administratívne štruktúry zamerané na zber údajov, komunikáciu, prístup k informáciám na všetkých príslušných úrovniach. Treba zintenzívniť pilotnú činnosť medzi jednotlivými zúčastnenými stranami, či už je to EÚ, regionálne orgány, zjednodušiť normatívy, aby sme dodali právnu istotu tejto situácie. Tiež by som chcel pripomenúť, že komisie nepriniesla vyčerpávajúce hodnotenie dopadov. Je potrebné mať k dispozícii globálne hodnotenie dopadov a zhodnotiť využite, využité nástroje, čo však neznamená, že by sme nerešpektovali normy pre životné prostredie, ale rešpekt, ak ich budeme rešpektovať, ale mali by sme ich rešpektovať zmenšou administratívnou záťažou, aby sme si vymieniali osvedčenú prax, používali tieto metódy by sme predišli tomu, že dve opatrenia budú v protichodnom postavení. Alebo aké kým normám musí dostať napríklad výrobca automobilov? Stáva sa, že niektoré normy sú vo vzájomnom strete. Nejde o to, aby sa normy nerešpektovali, ale aby ich bolo možné logicky rešpektovať a tiež, aby sme tu mali digitálne riešenia, digitálne správy, ktoré doteraz nie sú dostatočne využívané a tiež propagácia šírenia väčšej sociálnej zodpovednosti podnikov a tiež zodpovednosť podnikov za životné prostredie. A tiež som hovoril o tom, ako pristupujú občania k právnym otázkam ochrany životného prostredia? K tomu máme smernicu, ktorá v prvom čítaní sa zasekla a nedostala sa ďalej. Potrebujeme modely sociálnej spravodlivosti. A treba, aby sme našli spoločné prvky, aby sme vyjednávali, snažili sa uh, riešiť možné spory a nie len, aby sme aplikovali represívne metódy, ale je potrebné, aby sme sa snažili presviečať o tom, že rešpektovanie environmentálnych noriem je pridanou hodnotou pre všetkých, že to nie je záťaž, ale výhoda. A čo sa týka noriem pre životné prostredie, tie by sa nemali stať prekážkami investícií. Musíme informovať podniky o takejto legislatíve, pričom treba zdôrazniť, že aj pre ne majú určitý prínos aby firmy svoje podniky nezatvárali, neodchádzali do tretich krajín, lebo potom by mohli vznikať pre životné prostredie o mnoho väčšie rizika než tie, ktoré by mohli vzniknúť tu a taktiež je potrebné zaoberať sa závažne niektorými odvetviami s ohľadom na narušenie hospodárskej súťaže a životné prostredie. Uviedol som najdôležitejšie prvky. Potom tu máme dve ďalšie veci. Vedenie dialogu na všetkých úrovniach s komisiou medzi jednotlivými výbormi parlamentu. V Európskej komisii viesť dialog s podnikmi. Po druhé, je potrebné zohľadniť to, že investície do životného prostredia nie sú zbytočnými výdavkami alebo len povinnými výdavkami ale metóda práce, ktorá by mala byť konzistentná, pretože bude v prospech všetkých. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Karl-Heinz Florenc ako tieňový spravodajca, vážený pán predseda, vážený pán spravodajca, viete, že mám celkom iný prístup k takejto správe, než aký ste zvolili vy. Na záver ste povedali, že máte veľkú obavu, že európsky priemysel sa presunie do zahraničia. Pán spravodajca, ja mám veľkú obavu, že konkurencieschopnosť eh, v Európe by nám mala robiť o mnoho väčšiu starosť, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v mojej oblasti činnosti, v mojej krajine a čo sa deje v Taliansku, tak to sú dva rôzne svety. Ak eh, si pozriete nariadenie o obaloch, a recykláciu lodí, tak v Taliansku sa takmer nič nestalo a niektoré iné krajiny, ako napríklad moja, to zase preháňajú, tak to je zase iný problém. Ja by som sa teda rád obrátil na komisiu. Veľmi ma mrzí, že tu nie je generálna riaditeľka. Ak sa spýtate komisára, tak povie, našim hlavným problémom je chýbajúca národná implementácia. V niektorých krajinách je implementácia 100%, v niektorých 20% a nemusíte ísť do Rumúnska alebo Bulharska. V bezprostrednej blízkosti mojej krajiny si sa môžete, môžete pozrieť na všetky krajiny. Tam by som sa sústredil na činnosť a spýtal by som sa, čo robíte. Súhlasím s tým, ak hovoríte, že by sme mali mať menej úprav. Súhlasím, ak hovoríte, že by sme mali menej, mať menej elektronických prostriedkov, ale mali by sme začať presadzovať najjednoduchšie prostriedky a opatrenia. Začnem komisiou. Komisia nemá právo na to, aby v Kéli na Ríne v blízkosti oblasti Štrásburgu urobila odber vzoriek a zistila, či um, drevospracujúca fabrika v blízkom meste používa jedovaté lepidla alebo nie. Štandardy, to som už v tomto výbore povedal niekoľkokrát, nemusia byť príliš vysok, vysoko nasadené, ale majú byť porovnateľné. Treba to tam jednoznačne napísať, aby naše vlastné členské štáty boli primeté k zodpovednému konaniu. Ak nebudem súhlasiť s touto správou, dovolil som si prejaviť určitú občianskú revoltu a taktiež v súvislosti s inými politickými skupinami um, sa proti tomu postaviť. Som veľmi vďačný za to, že ste nám dali trošku viac času. Na diskusiu ďakujem pekne. Jolajnen má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že vykonávanie a aký e, e, sa zdá byť problémom pre bývalých predsedov tohto výboru, pretože niektoré zákony boli prijaté, s ktorými nie všetci sú spokojní, alebo nemôžeme byť spokojní s tým, že e, nie v plnej miere sa implementujú. Ďakujem kolegovi Rosimu za jeho správu. Ale dalo by sa dokonca povedať, že sa netrafil do témy, pretože komunikácia komisie bola sústrediť sa najmä na pozitíva mm, legislatívy o životnom prostredí a pán Rossi sa sústredil skôr na nevýhody politiky e, zacielenej na životné prostredie. Myslím, že táto správa je nesprávne poňatá. Síce sa venoval niektorým trefným témam, ale samotný prístup je dosť negatívny. Mali by sme správu prevrátiť eh, hlavou dole na to, aby politika, ktorú sledujeme tu vo výbore pre životné prostredie, sa odrazila v tom, čo hovoríme komisii a verejnosti. Výhody a nie len nevýhody, myslím, že politika životného prostredia prispieva výraznou mierou k modernizácii a vieme, že neimplementovanie zákonov spôsobuje navyšovanie nákladov. Mohlo by vzniknúť 400 tisíc nových e, pracovných miest a 50 e, miliónov eur e, by sa mohlo investovať v rámci nových investícií. Kolega Rossi sa zaoberal princípom subsidiarity, tým sa uspokojil, avšak toto nie je otázka implementácie. Subsidiarita má úlohu pred tým, než príjmeme určitú legislatívu na úrovni EÚ a nie ak už ju máme, pretože sme právnym spoločenstvom a normy by mali byť vo všetkých 27 členských štátoch um, aplikované rovnako. V skutočnosti je lokálna a regionálna úroveň veľmi dôležitá. Tam sa práve implementuje väčšina zákonov. Samotné peniaze o sebe nám však nepomôžu. Má identifikovali sme tam mnohé deficity, nedostatočné správne kapacity, dokonca by som povedal, nedostatočné know-how v tom, ako sa implementuje legislatíva EÚ sú tu veľmi rozličné prístupy. Tí, ktorí to zvládajú dobre, dokonca aj malé krajiny, ktoré majú skvelú implementáciu a zase tu máme iné krajiny, ktoré e, stoja ako, e, ktoré pozerajú ako tela na nové vráta, keď vidia samotný implementačný postup siedmom akčnom programe pre životné prostredie, ktorý zajtra komisia zverejní, je našou prioritou pre ďalších 6 rokov implementácia, implementácia, implementácia so všetkými tými nástrojmi, ktoré na to potrebujeme. Aj implementačné partnerstva, myslím, že sme schopní aby komisia spojila európsku úroveň s eh, regionálnou, národnou úrovňou, s obcami a mestami, aby sme im pomohli pri primeranom postupnom implementovaní aký komunitár v, v oblasti um, životného prostredia. Pripájam sa ku kolegovi Florencovi a tiež si myslím, že táto správa mala byť koncipovaná inak. Uvidíme, ako to dopadne s pozmaňovacími návrhmi. Veľmi by som si prijal pozitívnejší prístup, pán kolega Rossi. Vy ste sa príliš sústredili na nevýhody a ja skôr na výhody. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda Jolenen. So, nach, nach der Reihe der ehemaligen... Dobre, takže podľa poradia bývalých predsedov teraz Eh, bude následovať eh, pán Teodorovský Kalakakis. Nech sa páči. Dovolte mi, aby som... Prv, v prvom rade by som eh, chcel povedať, že v záveroch spravodajcu vidíme isté zadrhli, takže sme vypracovali alternatívne návrhy. Jedna vec je v našej environmentálnej politike istá a to, že ju riadne nevykonávame a že nemáme ani seriózne mechanizmy na kontrolu vykonávania. Taká je realita. Myslím si, že by sme mali ove- mať oveľa účinnejší centralizovaný nástroj umožňujúci monitorovať implementáciu našej politiky. Myslím si, že komisia by v tomto smere mala postupovať dôraznejšie. Taktiež by som chcel poukázať na potrebu zapojiť do toho do väčšej miery občanov, ale musíme to robiť zodpovedne, pretože Zapojenie e, občanov sa v niektorých prípadoch e, robilo nie z environmentálnych, ale z mnohých iných dôvodov a v niektorých krajinách ľudia využívali túto legislatívu na zastavenie investícií bez toho, že by na to mali e, riadne dôvody. Ak e, máte pravdu, tak e, áno, mali by ste mať možnosť niektoré veci zastaviť, ale ak nie, tak to nemôžete využiť na vydieranie celej spoločnosti. My potrebujeme e, investície, ktoré sú vhodné z hľadiska životného prostredia. My už máme environmentálnu politiku, máme priemyselnú politiku, ktorých cieľom je e, takisto e, zvyšiť príjmy do odvetví, ktoré nemajú konkurenčnú výhodu. Ale k tomu by v budúcnosti nemalo dochádzať, pretože aj tým sa oslabuje spoločná európska e, pôda. Ja, ups, tým Dank. Áno, ďakujem veľmi pekne hovorí pani Klás, ja musím podporiť Kaltenza Florenca, keď hovorí, že rovnaká trans, rovnaké trans, e, ponovne no, rovnaká implementácia v českých štátoch je dôležitá, rovnaká kontrola, rovnaké podmienky, pretože týmto sa z tej politiky pre ochranu životného prostredia urobí aj spoločenská záležitosť, tak povediac, že um, na ochranu rastlín máme naradenie o pesticídoch, máme rovnaké štandardy pre našich uh, spotrebiteľov uh, v rámci celej Európy. A EU nám zabezpečí, aby sa to, čo, sa, čo prichádza zvonku, aby sme uh, to pod, eh, aby to podliehali rovnakým eh, pravidlám a podmienkám. Ale Máme tu legislatívu, ktorá ide veľmi rýchlo, oveľa rýchlejšie, ako sa, to vo, ako sa s tým vôbec môžeme stotožniť, oveľa rýchlejšie, ako s tým vedia ľudia pracovať. A to je naša vlastná, e, vlastná zodpovednosť. Ja musím apelovať na e, zodpovednosť komisia, aby sa dodržiavala koherentnosť medzi jednotlivými nariadeniami a smernicami, aby sa e, to neprelinalo. To znamená, vy, odlesňovanie je samozrejme dôležité a toto je ale apel na komisiu, vážené kolegyne a kolegovia. To, čo chceme e, dostať na cestu, to je síce veľmi teoretické, veľmi matematické a tým pádom nám ale je aj zaťažko e, žiadať doma o pochopenie a povedať, áno, viete, my chceme zostať na tomto štandarte, pretože doma nevidia ten spoločný, ten spoločný úspech a ten spoločný kapitál, ktorý môžeme takto dosiahnuť. Takže aj e, je mi zaťažko e, je mi zaťažko povedať, že áno, vytvoríme množstvo pracovných miest, no ale za tie pracovné miesta sa musia najprv zaplatiť. A viete, tá spoločnosť má možno, že iné, iný rebríček hodnot. A pre všetkým e, politika pre životné prostredie, e, environmentálna politika, toto sú všetko otázky, ktoré musíme vniesť do spoločnosti a pokiaľ sa nám to podarí, tak potom môžeme požadovať aj realizáciu a implementáciu vo všetkých členských štátoch. Toto musím ešte raz počiarknúť, je to naša úloha, je to takisto ale aj víza pre komisiu, myslím. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo komisia, hovorí pán predseda. Uh, um, uh, ďakujem, pán predseda. Komisia je veľmi vďačná výboru za vymenovanie spravodajcu, ktorý má uh, informovať o našom oznámení. Len niekoľko bodov. Poprvé, toto oznámenie je odrazom priorít, ktoré komisár Potočník pripisuje implementácii. V oznámení sa e, uvádzajú niektoré kľúčové návrhy na zlepšenie implementácie. Myslím si, že s týmto cieľom e, všetci súhlasíme. Pokiaľ ide o konkrétnosti by som e, si dovolil povedať, že všetky tie myšlienky e, v oznámení možno zredukovať na šesť kľúčových. Poprvé je to, sú to poznatky, to sa objavilo vo všetkých doterajších vystúpeniach. Je dôležité, aby tí, ktorí majú dočinenia s implementáciou, dostávali dobré informácie a aby vedeli pracovať s týmito informáciami. Preto sa snažíme skúmať možnosti zlepšenia toku informácií a zavádzania osvedčených postupov, aby sa mohli do väčšej miery používať e, onlineové postupy, aby ľudia e, mali lepšiu predstavu o tom, čo sa deje priamo v teréne. Ďalej e, to je budovanie sieti, networking medzi expertmi. Patria sem e, siete rôzneho druhu. My už napríklad spolupracujeme so sieťou sudcov, čo umožňuje súdnictvu v celej EÚ deliť sa o svoje skúsenosti a o výsledky e, prejednávania vecí, ktoré sú im predložené. Čiže takto sa e, spájajú sudcovia z jednotlivých členských štátov. Takisto máme e, ďalšie siete a spolupracujeme úzko s výborom regionov aby sme e, mohli citlivo reagovať na veci, ktoré zaujímajú orgány územnej samozprávy. Takže týmto by som chcel zareagovať na pána Rosiho. Ďalšie mechanizmy, e, ktoré sme identifikovali, e, zahrňajú prístup k spravodlivosti, ktorý zdôraznil pán Rosi a niektorí ďalší E, takisto v súčasnosti vykonávame e, štúdie v tomto smere. Aj súdny dvor prijal v tejto súvislosti významné rozhodnutie. A hoci návrh z roku 2003, ktorý predložila komisia, nezaznamenal nejaký pokrok, e, súdny dvor prijal rozhodnutie, ktorým sa vyžaduje zlepšenie možnosti jednotlivcov podávať e, žaloby týkajúce sa environmentálnych otázok na vnútroštátne súdy. To je tiež dôležité. Ďalšia myšlienka súvisí s mechanizmom riešenia sťažnosti. To znamená, akým spôsobom zabezpečiť, aby uh, sa občania konštruktívne e, zapájali do tohto procesu s vedomím, že ich sťažnosti budú prejednávané na úrovni príslušných orgánov. A napokon veľký dôraz kladieme na inšpekcie. Mnohé z problémov, ktoré zaznamenávame, súvisia s nedostatkom primeraných kontrol v teréne. Vidíme, že v EÚ existujú príklady členských štátov, ktoré si vybudovali taký komplexný prístup s minimálnou administratívnou záťažou, ktorý im však napriek tomu umožňuje účinne riešiť environmentálne problémy. My by sme chceli dosiahnuť pokrok a zabezpečiť, aby sa tieto osvedčené postupy stali normou v celej EÚ. Takže stručne povedané, pán predseda, my pracujeme na rôznych e, možných iniciatívach. Dúfame, že niektoré z nich sa objavia v návrhu 7. environmentálneho akčného programu, ktorý, ako dúfame, bude predložený veľmi skoro. Ďakujem. Möchte der Berichterstatter noch einmal das Wort ergreifen? Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sa k tomu vyjadriť spravodajca. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Ehm, ja sa chcem poďakovať pani komisii, e, komisii pardon, <laughs> za jej príspevky. A kolegom za príspevky. Ja súhlasím s tým, čo povedala komisia. Takže výmena informácie, kontrola prístupu k justícii pre občanov, mm, rozšírenie e, znalostí. Takže z toho, čo povedali kolegovia, myslím, že je to niečo podobné. Pán Florenc povedal, že je potrebné optimalizovať pravidlá, tak ako by to byl, boli aplikovateľné, mali byť jednoduchšie a realizovateľné. S tým súhlasím a obdobne niečo hovorila pani Klas, to sa týka predpisov, ktoré musia byť prijaté istým počtom štátom. Musíme tu nechať e, priestor, ale pokiaľ by mal tento systém v Európe fungovať, tak by mal byť rovnaký pre všetkých. No a um, Teodora hovoril o alternatíva, ho nesúvisí úplne so správou, hovoril o takom pevnejšom postoji komisie, ale myslím si, že to je v podstate v súlade s tým, čo sa očakávalo. To je vyššia miera účasti občanov a to, o čom som hovorila, hovoril pardon, aj ja, o tom hovorila aj komisia, ale pokiaľ budete mať nejaké pozmeňovacie návrhy, ja budem veľmi rád, uh, a budem rád, keď eh, ich budem môcť zapracovať do správy Jolajnen takisto. Um, ja sa chcem Jolajnenovi tentokrát poďakovať za to, že ideme vlastne v jednej línii. On hovoril o tých negatívnych aspektoch, o negatívnom prístupe a že sa mi zdá, že prevažujú negatívne aspekty nad pozitívnymi. No samozrejme, áno, je to tu negatívne, chápem, ale pokiaľ chceme dosiahnuť niečo viac, tak eh, musíme sa snažiť pracovať s tými negatívnymi aspektami. Takže zdôrazniť to, čo je negatívne a snažiť sa to odstrániť. Ja s vami v podstate súhlasím s tom, že je potrebné aplikovať pravidlá, ktoré si tu stanovíme a súhlasím tiež s koncepciou subsidiarity a tým, že normy musia byť prevzaté členskými štátmi. No a ja považujem za úspech, že aspoň e, raz za čas spolu súhlasíme. Ďakujem veľmi pekne. A, takže záver bol pozitívny a kto ide pozitívne, prechádza životom, tak má ľahší život. To je nám všetkým jasné, takže chcem povedať, že do 13. decembra môžu e, kolegovia podávať pozmeňovacie návrhy a 22. 23. E, januára budeme hlasovať vo výbore o, tom, o tejto iniciatívnej správe a vo februáre budeme hlasovať na pléne. Takže týmto eh, sme skončili s týmto bodom a prejdeme k poslednému bodu dnešného dopoludnia a to je eh, agenda čísla 8 a to je námietka podľa článku 88 odsek 2 používanie kyseliny mliečnej na zníženie povrchovej mikrobia, mikrobia by, mikrobiálnej kontaminácie jatočných tiel dobytka. E, myslím si, že tu, e, toto je veľmi citlivá záležitosť. Je tam um, istá istá, ist, e, istá taká iskrivosť, takže najskôr poprosím gestorov a sponzorov, aby sa vyjadrili. Um, i brought this to this committee's attention. Ďakujem, pán predseda. Ehm, ehm, na tento výbor sa obratili k organizácie spotrebiteľov, veterinári aj inšpektori mesa, ktorých táto, toto opatrenie značne znepokojuje. Uh, E, myslím si, že e, je to citlivá otázka, ktorej sa dotkla Európska komisia, ale dôvod, pre ktorý existuje tento návrh, nie je nabádať komisiu k tomu, aby zmenila pravidla týkajúce sa hygieny spracovania mesa v EÚ, pretože máme tu z Ameriky dovoz hovedziny do EÚ. Pred viacerými, eh, viacerými rokmi EÚ zakázala dovoz mesa obsahujúceho hormóny, ale prehrala svoj spor eh, na VTO a dostali sme e, samozrejme e, takéto dovozy. Ale problém je, že v Spojených štátoch sa e, všetko hovedzie meso, síce sa ne, e, už nepoužívajú hormóny, ale v tomto procese spracovania mesa používajú kyselinu mliečnú e, pokiaľ ide o kyselinu mliečnú, e, hovorí sa, že je to bezpečná látka, ale ten problém, ktorý mnohí ľudia pracujúci s mesom zistili, je, že ak budete používať kyselinu mliečnú počas procesu, ehm, e, kým meso prechádza výrobnou linkou, pomôže e, zatajiť e, prípadné problémy s hygienou. Pretože ak sa, keby sa kyselina mliečna používala ku koncu tohto procesu, to znamená, že keď je zvier zviera porazené dostane sa na výrobnú linku, vtedy musí veterinár meso preskúmať a musí vyrezať kúsok mesa. A podľa legislatívy EÚ je možné umývať jatočné tela iba čisto vodou. V Spojených štátoch na to používajú e, kyselinu mliečnú a to počas celého tohto procesu, kým jatočné telo prechádza výrobnou linkou. Európska komisia k tomu predložila viacero návrhov a vo svojich pôvodných návrhoch Európska komisia nechcela, aby sa vôbec používal, e, používala kyselina mliečna počas e, pohybu jatočného tela na výrobnej linke a ak tak len na samotnom konci, ale v Spojených štátoch sa používa kyselina mliečna počas celého tohto procesu. A e, ja by som chcela, aby pochopila, aby kolegovia pochopili, že táto otázka e, nie je celkom nekontroverzná, pretože v rade nie je e, väčšina členov za podporu návrhu komisie. Ak e, ma moje údaje neklamú, e, tak niektoré členské štáty hlasovali proti tomu. V súčasnosti teda vlády ktoré vyjadrili opačný názor, sú Francúzsko, Rakúsko, Grécko, Lotyšsko, Polsko. Tie hlasovali proti návrhu komisie. Maďarsko, Belgicko, Luxembursko, Finsko sa zdržali a z toho dôvodu nebola dosiahnutá väčšina. A ministri majú hlasovať v nadchádzajúcich dňoch, ale pokiaľ som dobre informovaná, v rade sa nedosiahne väčšina. V tom prípade bude musieť rozhodnúť komisia. Inými slovami, ministri nebudú hlasovať, nerozhodnú a myslím si, že to je veľmi dobré pre demokraciu. Je potrebné, aby sme to zverejňovali, aby táto diskusia prebiehala vo verejnosti. A ďalšia vec, ktorú by som sa chcela, o ktorej by som sa chcela spýtať komisie, je, že e, prečo komisia nikdy nepoužila alebo nenavrhla, aby sa kyselina mliečná používala pri e, spracovaní mesa, pokiaľ to meso je, e, pokiaľ sa zvýši hygiena. A vy nenavrhujete, aby sa e, použitie kyseliny mliečnej e, označilo na e, etiket Tie sa, hoci e, sa to musí dostať do dokumentácie samotného bytunku, ale k spotrebiteľom sa táto informácia nedostane. A ja viem, že to je obchodné opatrenie a pokiaľ viem, e, Spojené štáty ešte doteraz nepovolujú dovoz európskeho hovedzieho mesa do Spojených štátov. Ešte stále platí zákaz od krízy e, BSE a pokiaľ viem, nie sú vedecké dôkazy podporujúce zákaz dovozu uh, hovedziny z EÚ do USA. Uh, e, ja viem, že kongres by sa tým mal zaoberať, ale predbežne mu to ešte nebolo predložené na rokovanie. Čiže my, pokiaľ ide o toto opatrenie, zrejme nemajú jednoznačnú výhodu pre spotrebiteľov, EÚ, e ale veterinári a ďalšie e, strany zainteresované do spracovania mesa e, vyjadrili znepokojenie v súvislosti s používaním kyseliny mliečnej a myslím si, že by to mali všetci dôkladne zvážiť. Komisia by sa na to mala podrobne pozrieť a mala by rozhodnúť, či by mala byť kyselina mliečna vôbec používaná, alebo ak áno, tak len ku koncu procesu. A my predsa v Európe nevidíme, že by to prinieslo nejaký dôvod, respektíve nejakú výhodu pre spotrebiteľov a preto nevidíme ani dôvod pre zmenu. Ďakujem veľmi pekne a to je pani kolegyňa Dagmar Rodperent. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, možno len k tomu, čo povedala Linda McEwen. My e, vlastne nediskutujeme len o otázke hygieny, potraviny, ale hovoríme aj o, o obchode. A keď sa obzrieme okolo seba a vidíme, kto sa tu e, pokúša koho presvedčiť, neviem, keď sa teraz obzriem v sále, tak e, môžem hneď povedať, kto sa kto kto sa kým dal ovplyvniť. A začína to úplne hore a, a, a hlavou našej hierarchie. E, musíme si byť jasne vedomí toho, čo chceme dosiahnuť. Myslím si, že obchodná dohoda e, s Spojenými štátmi je dôležitejšia ako všetko ostatné a obetujeme preto aj túto časť. Ja som bola veľmi prekvapená, keď som videla, že uh, v rámci komitológie sa v istom bode, alebo výbore pre komitológiu sa v istom bode, keď sa hovorilo o tomto postupe, tak tam v tých eh, materiáloch eh, bolo, že um, že um, ehm, ehm, kyselá mliečna sa, mliečna sa môže používať až postmortem. No ale Lina McEwan o tom hovorila, ale e, myslím, že komisia to zmenila. Keď je to postmortem, tak potom je to pre Američanov alebo Kanadianov nezaujímavé a myslím si, že toto je odpoveď na otázku. E, tí, ktorí si myslia, že to nie je taká dôležitá téma, téma tí hovoria, že um, boli nejaké vedecké, vedecké stanoviska z EFSI a tieto v tomto prípade patria k tým, e, ktoré používame, keď im chceme ukázať, že kam sa chceme uberať. Takže my sme e, smerovali na EFSU otázky, EFSA dve z toho zodpovedala, že nemá to byť takto, ale inak Jednoducho EFSA má sa starať o bezpečnosť, ale um, nikto z nás nevie povedať, že by kyselina mliečna bola nebezpečná pre ľudí. Takisto nehovoríme, že je toxická. My len hovoríme, že hygiena pre potraviny sa tým kamufluje. A, pretože máme pri tomto postupe viacero problémov. Jeden problém spočíva tiež v tom, že je tu riziko že sa tým, že sa tým kamuflujú eh, zlé hygienické podmienky. Um, ehm, taký sa jedna mliečna zabíja všetky baktéria, eh, baktérie pardon, v čase, kedy sa aplikuje, ale uh, aplikujú sa tak, e, tak toxické ako aj dobré baktérie. No a pri transporte potom máme problém, že v budúcnosti nebudeme môcť e, vziať z takéhoto mesa alebo z takto ošetreného mesa relevantné vzorky na kontrolu. No a otázka, ktorú si musíme zodpovedať, je, že čo sa stane, pokiaľ sa e, do spoločenstva alebo nazvime spoločenstva dovezu, dovezie tovar, ktorý je ošetrený kyselnou mliečnou, čo si tým potom urobíme? Takže je tu veľa otáznikov a um, myslím, že pán Van Dalen nám mal už predtým povedať, že, sa um, má, že máme používať uh, kyselinu mliečnú, pretože to je dobré na, pre ochranu spotrebiteľa a spotrebiteľa samotného. My si, to tak, my si to ale nemyslíme, ale ak si myslíte, že môžeme tieto naše princípy obetovať na oltár uh, obchodnej dohody so Spojenými štátmi, no neviem ja vám uverím, pretože myslím si, že v podstate preto a o to ide. My e, tu nerozhodujeme teraz o ochrane spotrebiteľa. A myslím si, že v tej diskusie e, si môžeme lepšie vysvetliť, by nám mohol lepšie vysvetliť, e, ako je smerovaná táto problematika. Ja som bola jedna z tých, ktorí sme bojovali proti to, tej obchodnej dohode, my sme prehrali a bolo to veľmi, veľmi zlé. My sme síce nedovolili, aby sa dovážalo do Európy um, takto ošetrené meso, ale potom nastali tie veľké sankcie. Určite si na to spomínate. Čo sa týka uh, toho východiska alebo z pohľadu ochrany uh, konzumenta, neviem, či sa to dá takto nastaviť, ale v každom prípade si to musíme jasne pomenovať, pretože vieme, že, že robíme niečo, o čom si myslím, že by sme to nemali robiť eh, v, nemali robiť v Európskej únii, ale robíme to napriek tomu, lebo máme takto postavenú obchodnú dohodu. Ja toho nemám eh, veľa čo dodať, Dagmar, a vysvetliť naše cieľe. Ale pokiaľ ide o zváženie všetkých možných aspektov, tak nevidím, ako nedostatočná konkurencia z normálnej mikrobiologickej flóry by zvýšila citlivosť na patogénne agensy. Myslím si, že e, môžem podporiť to, čo povedia, čo hovoria ostatní, že my sa neobávame kyseliny mliečnej, my sa obávame oslabenia hygienických noriem a možné zniženie kvality mesa, keď sa dostane k spotrebiteľovi. A čo môžem dodať je len toľko, že že keď nemáme v niečom rovnaký názor ako Spojené štáty, nemôžeme za každým hovoriť, a tak to je obchodný konflikt a musíme sa tým riadiť. Naopak, my musíme dodržiavať naše pravidla a musíme robiť to, čo považujeme za správne. Niekedy to znamená konflikt so Spojenými štátmi, ale ja tu nechcem mobilizovať proti Spojeným štátom, ale chcem povedať len toľko, že pokiaľ je niečo nesprávne, tak na to treba poukázať. A my by sme im mali eh, odpovedať ako priatelia a oni pravdepodobne pochopia naše argumenty. A ja sa neobávam, že by toto mohlo poškodiť naše obchodné vzťahy tak, aby sme upustili od našej normálnej logiky a aby sme potom upustili aj od presadzovania hygieny potravín v potravinovom reťazci. Ďakujem pekne Karlovi Šliterovi a teraz tu máme celý rad kolegov a kolegyň, ktoré sa prihlásili o slovo. Budem čítať a potom uzavriem zoznam. Kolegyňa Renáte Zomer, Corinne Páš, Peter Líze, Matt McGuinness a Chris Davis a Sophie Okuny. Zabudol som na niekoho? Pán, Báky, ešte, pán Bangi ešte a tým pádom sme uzavrali zoznam rečníkov. Mám oznámenie pre, pre kolegov. Buďte prosím struční, aby sme mali ešte možnosť si vypočuť od komisie odpoveď. To je DG Sanko, ktoré je tu zodpovedné, a DG Trade, aby sme na nich nezabudli. Buďte prosím struční, pani Zomerová má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Výpoč- máme skvelé hygienické predpisy, sú v EÚ veľmi prísne, ale napriek tomu máme za rok asi 320 tisíc prípadov infekcií spôsobených potravinami. To znamená, že určite je zmysluplné e, zaviesť ešte doplnkové opatrenie. Súhlasím s kolegyňou Ruth Berend v tom, že tu ide aj o obchod, nie len o obchod. Ale nejde iba o obchod. Myslím si, prečo by sme nemali dopustiť, aby táto prirodzená, prírodná kyselina, ktorú máme všetci v našich e, svaloch, pretože takto napríklad vzniká svalovica, aby, to bol, e, aby bola použitá ako doplnková možnosť na to, aby meso, ktoré je veľmi náchylné na pokazenie, najmä ak hovoríme o, o Um, letom mese, ktoré napáda Campylobacterus alebo Escherichia coli alebo rôzne iné kmene baktérií. K hlasovaniu v rade by som rada povedala, rada nedosiahla jednohlasný názor, avšak väčšina členských štátov, 17 členských štátov je za, 4 sa zdržali hlasovania, nie sú síce v zásade proti, čiže už máme 18 Práve preto by som netvrdila, že rada kategoricky odmieta tento návrh. Rada možno najskôr čaká na to, ako sa k tomu vyjadri parlament a myslím si, že to je celkom dobrý vývoj. Chcela by som počiarknúť, že jedna z podmienok návrhu komisie je nasledovná. Odoberanie vzoriek na mikrobiologické kontroly jatočných tiel E, sú tam naplánované, má sa takto preveriť dodržiavanie hygienických predpisov počas jatočného procesu, že tento odber vzoriek by sa mal uskutočniť pred e, použitím e, kyseliny mliečnej na týchto jatočných telách. Inak by sme použitím kyseliny mliečnej zakryli nesprávnu hygienickú prax. Chcem zdôrazniť, že je to doplnkové opatrenie, Nechceli by sme takto e, niečo e, zatušovať. Rada by som počerkla tiež, že je potrebná dokumentácia o um, použití kyseliny mliečnej. Výrobcovia potravín, ktorí sa zasadzujú za použitie kyseliny mliečnej na dekontamináciu, musia tento postup zdokumentovať a pri odovzdaní jatočných tiel ďalšiemu stupňu spracovateľského reťazca musia odovzdať aj túto dokumentáciu. Ak nám môže potvrdiť komisia, že to bude platiť samozrejme aj pre, aj pre importované meso, a toto sú práve naše zásady, že zásady, ktoré platia u nás, sa musia uplatňovať aj na dovážaný tovar, tak potom nebude mať pochybnosti práve napríklad v, v prípade USA um, vydali sme sa do rôznych právnych, o, obchodných sporov, najmä v diskusii o, o klonoch, o um, hormonálne upravovanom mese, ale v tomto prípade si myslím, že pre náš vlastný potravinársky trh by to bolo len pozitívne. Preto nemôžem súhlasiť s uznesením a som teda za to, aby sme ho odmietli. Ďakujem. Hovorí Korine Parš teraz. Ja v plnom rozsahu podporujem pozíciu Dagmar aj Karla Schlittera E, v prvom rade zdá sa mi úplne zjavné, že <clears throat> tento tlak obchodu tu je e, prítomný a e, myslím si, že by nemal nás primeť k zmene našich pravidiel. A pokiaľ ide o tento prvý bod, veci sú jasné, ale treba si položiť otázku, aká je výhoda, pokiaľ vôbec nejaká existuje pre európskeho spotrebiteľa. Je totiž jasné, jasné, že kyselina mliečna nie je nebezpečná ako taká. Podmienky, za akých by sa mala použiť, však môžu byť iné. E, ničí baktérie, ktoré, čo znemožňuje odoberanie správnych vzoriek a e, z toho, e, s tým súvisí aj otvorenie dverí pre iné produkty a iné praktiky, ktoré by sa mohli aplikovať. A to všetko spochybňuje úsilie, ktoré sa už 10 rokov vyvíja s cieľom e, zvýšiť hygienu na našich bytunkoch. Samozrejme, ekonomická otázka je dôležitá, ale musíme sa pozerať aj na našich výrobcov, na meso, ktoré my produkujeme. Naše úsilie v oblasti hygieny a bezpečnosti nás stálo veľmi veľa z ľudského a ekonomického, finančného hľadiska, preto musíme tieto, uvahy brať do, tieto veci brať do úvahy. Peťa, mi za dve minúty, prosím, budem hovoriť po anglicky, pretože mám niekoľko poznámok natural substance and Kyselina mliečná je prírodnou látkou, samozrejme. A z podkladov vidím, že konzervácia je len veľmi mierna v porovnaní s tým, čo sa deje bez použitia tejto kyseliny, ale niekoľko argumentov do debaty. Renate Sommer predniesla stanovisko politickej skupiny, ale bývalý spravodajca to komisii predložil už písomne. Ak ja dobre rozumiem návrhu, je použitie kyseliny mliečnej na jatkách možný iba na konci jatočného procesu, až potom, ako boli odobraté všetky vzorky na mikrobiologický odber. Veľmi rád by som si vypočul od komisie, či je to správna interpretácia, pretože som tomu celkom neporozumel. Je to uvedené v prílohe k návrhu komisie, budem citovať po nemecky. Pred použitím kyseliny mliečnej na jatočných telách e, na polovicách alebo štvrťkách um, kedy je potrebné odobrať vzorky na mikrobiologické zhodnotenie, avšak komisia píše niečo iné. A ja by som poprosil komisiu, aby nám to ešte raz objasnila. Čiže aké sú to inšpekcie postmortem. Nie som veterinárom, neviem si to vysvetliť. Ak sú to jatočné polovice, polky, tak zviera je mŕtve, čiže vidím tam rozpor, čiže nemôžem robiť kontrolu postmortem pred tým, ako je telo rozdelené na polky alebo štvrťky. Dovolte mi prosím ešte hovoriť 10 ďalších sekúnd. Komisia by sa prosím mala vyjadriť k úvodnému ustanoveniu N a P. Tu autory uznesenia uvádzajú dve nevýhody použitia kyseliny mliečnej. Bežná flóra je takto potlačená a tým pádom by malo byť aj pečenie mesa škodlivé v rámci hygienických predpisov. A čo sa týka e, sprejovania, tak sa zvyšuje kontaminácia týchto látok. Rád by ma zaujímalo odborné stanovisko komisie. Ďakujem. Peter McLeese a Marin McInnes. I too would like to hear the answers uh, that Peter has raised. Ďakujem pekne. Ja by som tiež rada počula odpoveď komisie na Petrové otázky. Mm, robím si starosti s tým, že teraz vznikne dojem, že mesospracujúci priemysel, ktor, e, ktorý musel vybojovať ťažký boj z BSE kvôli tlaku, ktorý vyvíja parlament, e, teraz e, zažije regres. Pretože ak sa bude používať kyselina mliečna, a to sme už predpísali v nariadení 853. Myslím si, že obavy nie sú na mieste. Pre občanov je veľmi dôležitý obchod, udržanie pracovných miest, preto je veľmi dobré, aby sme sa venovali obom aspektom. Ochrana spotrebiteľov je dôležitá, ale aj obchod má pre našich občanov veľmi veľký význam, preto uh, podporujem stanovisko pani Zomer. K tomuto sa vyjadrila, že kyselina mliečna je um, nie je bezpečnou látkou, avšak chcú zabezpečiť, aby sa táto látka používala správnym spôsobom, preto by sme si radi od komisie vypočuli k tomu trošku viac. A čo sa týka obchodu, obchod sa vyvíja obidvoma smermi. Pre európske hospodárstvo vytvára aj pridanú hodnotu, ale túto tému musíme vidieť v širších súvislostiach. Je dôležité, aby sme sa tomu venovali vo verejnej debate a preto je rozprava rozhodujúca. Použitie kyseliny mliečnej by malo byť upravené tak, ako to navrhla EFSA a preto by som nepodporila toto uznesenie, hovorí pán predseda, hovorí ďalší rečník, ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. E, hovorí sa teda, že kyselina mliečna je, sa vyskytuje prirodzene, je úplne bezpečná a e, meso posriekané mliečnou kyselinou je v podstate neodlišiteľné od iného. EFSA hovorí, že používanie kyseliny mliečnej je účinným a bezpečným spôsobom kontroly patogénnych baktérií. Inými slovami, e, s spojením, e, s, s používaním kyseliny mliečnej sa nespája žiadne riziko pre spotrebiteľov, ale významným spôsobom sa môže znížiť možná uh, mikrobiálna uh, kontaminácia. Čiže malo by to byť e, užitočné z hľadiska užívateľov. Ale preto sa pýtam, prečo teda komisia nenavrhuje legislatívu, aby sa začala používať kyselina mliečna v celej EÚ? Sofio Kuni. Ďakujem, pán predseda. E, tá otázka spočíva v tom, či návrh komisie zásadným spôsobom mení základný princíp potravinovej hygieny v prípade hovedzieho mesa e, ale odpovedie nie, pretože kyselina mliečna umožní e, použiť dodatočný prostriedok na zvýšenie potravinovej hygieny e, hovedzieho mesa. Ale my žijeme v ťažkej ekonomickej dobe a s tým súvisí možnosť, že s cieľom znížiť výrobné náklady by mohla nastúpiť tendencia vyvíjať menšie úsilie v oblasti hygieny potravín, E, pretože pomocou kyseliny mliečnej by bolo možné účinným spôsobom eliminovať niektoré negatívne prvky na tomto mese. Myslím si, že by sme mali prihliadať aj na tento aspekt. To znamená, že ekonomická kríza, ktorou prechádzame, spôsobuje, že by sme mohli zredukovať alebo oslabiť naše základné princípy vo oblasti hygieny potravín. A proti tomuto sa staviame a hoci toto nie je predmet e, predmetného textu, e, e, príchod mesa e, na európsky trh, ktoré by bolo vopred ošetrené iným spôsobom, než sa vyžaduje od európskych výrobcov mesa, by mohlo v konečnom dôsledku oslabiť štandardy, ktoré používame v EÚ.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 Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo komisii ako prvý rečník DG Sanko. Máme tu riaditeľa, pána Van Gotema. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, prosím, všetkých upokojiť ponajprv asi máme z celosvetového pohľadu najvyšší štandard bezpečnosti potravín. Nemusíme ho spochybňovať, túto úroveň nebudeme znižovať, nebudeme robiť a dovoľovať výnimky z týchto pravidel. Hygienické metódy určite neohrozíme, ak použijeme kyselinu mliečnu, budeme sa držať legislatívy. Rád by som pripomenul, že ako následné opatrenie k Bielej knihe o bezpečnosti potravín boli schválené viaceré hygienické smernice v roku 2004 ktoré vstúpili do platnosti v roku 2006. A tým pádom sa pridržiavame postupov, ktoré boli stanovené. Takto postupujú spracovateľské podniky eh, na všetkých stupňoch až po um, ehm, predloženie um, ehm, spotrebiteľovi um, tejto potraviny na tanier. Rada a parlament schválili mnohé nariadenia v tejto oblasti Hlavná zodpovednosť leží na pleciach potravinárskych podnikov, ktoré majú zabezpečiť, aby potraviny, ktoré používajú, ktoré ponúkajú trhu, boli bezpečné. Ako som už spomenul, bezpečnosť by mala byť e, zaistená v celom spracovateľskom a pestovateľskom chovateľskom reťazci. Potom tu máme princíp HCCP, Critical uh, Control Points, kde sa odkrývajú, skúmajú kritické um, oblasti v potravinovom reťazci. Tieto treba kontrolovať. Od roku 2000 4 máme jasné legislatívne zadania pre komisiu. Sú tam upravené dovolené látky použité na čistenie a um, ošetrenie jatočných tiel. Kyselina mliečna je jedinou látkou, ktorá bola predložená na schválenie, ktorej sa venujeme, pretože ostatné, k ostatným žiadostiam na, iné, na povolenie iných látok odovzdala EFSA negatívne stanovisko. Čo sa týka účinnosti kyseliny mliečnej, nemáme pochybnosti, je to veľmi primeraná, bezpečná látka. EFSA sa vyjadrila, že je to užitočná látka na to, aby sa zabránilo mikrobiologickej kontaminácii jatočných tiel, respektíve aby sa znížila. Čo sa, stý, čo sa stý, týka rezistentnosti, nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Čiže štyri kritériá sú dodržané pri kyseline mliečnej, preto nemáme dôvod na to, aby sme zakázali jej použitie. Ostatné látky, o schválenie ktorých e, žiadali vlády alebo priemysel, tým sme sa ďalej nevenovali, pretože sme mali bezpečnostné pochybnosti, ako som už uviedol pred chvíľou. Debata jednoznačne ukázala, že kyselina mliečna je prírodnou látkou, ktorá je prítomná v svalovom tkanive u každého človeka, vylúčuje sa pri športe, pri pohybe, čiže ako Eh, jej použitie ako prídavná látka v potravinách je teda absolútne pre, um, akceptovateľné na európskej úrovni. Mala by sa však používať za určitých špecifických podmienok. Teplota, koncentrácia sú dôležité. V prílohe nášho návrhu je toto všetko popísané. Ako doplnok k bezpečnostným predpisom FC sme tam ešte dopísali ďalšie kritéria. Kyselina mliečna sa má používať len na celých jatočných telách. Nemalo by byť schválené, aby sa kyselina mliečna použila na iba na niektorých častiach mesa po, e, po rozporciovaní, kde by sa teda mala používať a to je práve cieľom našej debaty zodpovedať túto otázku. Myslíme si, že kyselina mliečna by sa mala použiť tam, kde potravinárske podniky si myslia, že by bolo mimoriadne účinné a hospodárne takéto použitie. Každý, každé certifikované jatky v rámci EÚ musia mať prijatý plán HCCP, ktorý kontrolujú príslušné orgány a potravinárske podniky majú najviac znalosti o tom, kde by sa najlepšie mohla kyselina mliečna použiť nemá však použitie tejto kyseliny nahradiť iné spracovateľské postupy a iné druhy ošetrenia, ktoré by mohli ovplyvniť hygienické štandardy. Máme tu inšpekcie predpísané ante a postmortem, potom inšpekciu jednotlivých častí jatočných tiel a to preto, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť. Ak je jatočné telo kontaminované, viete, že ani jatky nemôžu byť nikdy na 100% sterilné. Nevyzerá to tam ako na operačnej sále v nemocnici. Ak dôjde ku kontaminácii, je možné použiť kyselinu mliečnu. Ak ide o povrchovú kontamináciu, o baktérie, ktoré na začiatku spracovateľského procesu nie sú viditeľné a tie sa potom množia, Rád by som vám ešte pripomenul, že v EÚ máme za rok 4000 prípadov napadnutia šerichiov koli a vieme, aké škodlivé tieto baktérie môžu byť, aká výrazná bola e, situácia s Escherichiou koli minulý rok v Nemecku. Táto e, baktéria sa môže vyskytovať nielen na mese, ale aj na iných potravinách, čiže máme ohlásených 4000 prípadov do roka u ľudí, ktoré pripisujeme ešerichí koli podľa údajov, ktoré sme zhromaždili. V rámci rozpravy bolo spomenuté, že zároveň použitím kyseliny mliečnej sa ničia aj dobré baktérie. Neexistujú pozitívne a negatívne baktérie, existujú len také, ktoré sú viac alebo menej bezpečné alebo nebezpečné pre človeka. Pri použití kyseliny mliečnej sa zníži celková kontaminácia jatočných tiel, čiže zároveň sa zníži aj obsah pozitívnych baktérií. Ako som už skôr povedal, nechceme nič nahrádzať, chceme zaviesť iba dodatočnú bezpečnostnú úroveň, dodatočný bezpečnostný stupeň pre spotrebiteľa. Kyselina mliečna je teda látka, ktorú môžu spracovatelia používať, ale nie je to povinné. Uviedli ste pred chvíľou, že by bolo dôležité označovanie. Áno, na to sme v našom návrhu mysleli. Pán predseda, Môžete teda vašich poslancov upokojiť. Náš návrh je z hygienického hľadiska e, zargumentovateľný. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ešte raz dávam slovo pánu riaditeľovi DG obchod, pánovi Marty. Thank you, Mr. Chairman. E, Ďakujem, pán predseda. Ja som generálny riaditeľ pre obchod a bývalý generálny riaditeľ pre plnohospodárstvo, takže e, niečo o týchto otázkach viem. Ja nebudem e, teraz otvárať rozprávu o technických detailoch. E, z toho, čo sme si vypočuli, je jasné, že kyselina mliečna je užitočným doplnkovým materiálom, že sa nemôže používať na e, spôsobom, ktorý by znižoval hygienickú úroveň. Musí sa zachovať e, vysoká hygienická úroveň, hoci vieme, že z času na čas dochádza ku kontaminácii, ako tam svedčia nedávne prípady ze šerichy a okolí, ale z tohto pohľadu by som chcel uviesť, že je vylúčené, aby sme e, robili nejaký kompromis medzi zdravím spotrebiteľov, ochranou spotrebiteľov a obchodom. Rozhodne nie. A je takisto vylúčené, že by sme predložili na program rokovania e, pravidlá, základné pravidlá týkajúce sa ochrany zdravia a veterinárnej ochrany eh, a toto isté by, eh, s tým, že by mohli byť spochybnené, to isté by nerobili ani Spojené štáty. A pokiaľ ide o vedecké názory, je pravda, že pre Spojené štáty je to taký skúšobný prípad, pretože by na jeho základe mohli usúdiť, že EÚ nie je schopná prijať legislatívny akt, ktorý je v súlade s vedeckým výskumom a Spojené štáty by mohli vyjadriť istý skepticizmus, pokiaľ ide o obchodné vzťahy s nami. A ak sa pozrieme na to, čo sa deje inde, 18 členských štátov, ktoré zastupujú takmer kvalifikovanú väčšinu, to znamená 70 obyvateľstva EÚ, 350 miliónov obyvateľov, sa vyjadrili v prospech a pokiaľ sa tá, táto otázka nevyrieši, čo sa stane? Myslím si, že všetky politické rozhodnutia sú v poriadku, pokiaľ sú všetky karty vyložené na stôl. Uh, a znova, nejde tu o otázku nejakého kompromisu. E, tá dohoda o hormóne, o hormónoch, o ktorej som e, rokoval vo svojej predchádzajúcej funkcii, samozrejme tá padá. Bolo jasné, že to je dočasná dohoda, ktorá bude vypovedaná a že sa vrátime k predchádzajúcej situácii s, so sankciami a tak ďalej. Ale to by znamenalo takmer automatickú obchodnú vojnu so Spojenými štátmi a to, táto dočasná dohoda sa ukončí v júli budúceho roka, čiže toto je jedna vec. A druhým dôsledkom by mohlo byť to, že perspektíva otvorenia e, širokých a rozsiahlých obchodných rokovaní so Spojenými štátmi by zanikla. A rozhodne je to niečo, čo musíme mať na pamäti, keď hovoríme o tejto veci. A znova, chcel by som zopakovať, že je vylúčené, aby sme my nejako ohrozili naše základné predpisy. Tieto nie sú predmetom e, potenciálnych e, rokovaní. Tie rokovania budú len o obchode a naše nariadenie týkajúce sa GMO nebudú e, predmetom rokovania ani ďalšie veci, ako je klonovanie a tak ďalej. O tom sa nebude rokovať. A, čiže nejde tu o tieto veci a nejde tu ani o používanie chloru pri spracovaní hydiny. Takže ja môžem povedať len toľko, že naozaj tu nejde o to, aby sme e, spochybnili e, činnosť našich e, E, výrobcov hovedziny. hovedziny. Keď som rozprával s jednou ministerkou, tak táto vôbec nespomínala obavy z hľadiska spotrebiteľov, ale len obavy z hľadiska výrobcov hovedzieho mesa ale pokiaľ ide o potenciálne obchodné rokovania s, so Spojenými štátmi, tam sa musí prihliadať na tieto otázky citlivé z hľadiska našich výrobcov hovedzieho mesa a nemôžeme dopustiť, aby na náš trh bolo voľne dostupné e, hovedzie meso zo Spojených štátov, musia existovať e, isté tarifné kvóty. Takže naozaj toto, rovnako ako všetky politické rozhodnutia bude prijaté s kartami vyloženými na stôl a rozhodne to nebude predstavať žiadne riziko pre zdravie našich spotrebiteľov a nebude to nejako proste ne, ne, nebudú sem, sem vstupovať také veci, ako je postmortem alebo antemortem, inšpekcia, inšpekcia, ale len otázky týkajúce sa ochrany našich spotrebiteľov. Týmto pádom sme sa dopracovali na záver rozpravy. Ešte k tomu niečo poviem. Najskôr ďakujem za zodpovedanie otázok. Niektoré otázky ešte neboli zodpovedané, tie, ktoré predniesla Linda McEwen aj Peter Lise. Neviem, či ešte DG Sanko má 5 minút čas na to, aby zodpovedalo e, položené otázky, alebo by sme ich mali ešte zopakovať. Nech sa páči, Linda McEwen. Ďakujem pekne. Boli tam dve otázky Otázka pána Lízeho, tu treba zodpovedať. Tá znela. Pýtali sme sa na to, v akom štádiu by sa kyselina mliečna mala používať. Musí to byť vyjasnené, pretože kolegovia potom budú rozumieť tomuto návrhu rôznym spôsobom. Ak tomu rozumiem dobre, tak návrh komisie bol na záver zmenený. A teraz vravíte, že v rámci výrobného reťazca, výrobného procesu by sa kyselina mliečna mala použiť a nie až na konci. Potom otázka eh, pána Davisa, prečo by to nemalo byť povinné pre všetky jatky? Mohli by ste prosím zodpovedať, eh, pán zástupca za DG Sanko, na o, tieto dve otázky? Áno, ďakujem, pán predseda. Už som to povedal. Použitie navrhované použitie na základe nariadenia by nič nenahrádzalo, bol by to doplnkový nástroj. Jedna z podmienok, ktorá by mala platiť, by bola, aby roztok kyseliny mliečnej sa používal v kontrolovaných podmienkach v súlade so systémom HCCP už som povedal, že počas jatočného procesu sú úrady nútené odoberať vzorky. Toto odoberanie vzoriek sa nezmení. Stále zodpovednosť leží na pleciach príslušného úradu, aby sa kyselina mliečna použila tam, kde je to najprimeranejšie. Bolo by samozrejme najlepšie, aby sa použila až v e, v tom prípade, kedy je možné, že dôjde ku kontaminácii, nehovorím o zjavnej kontaminácii. Zjavnú kontamináciu treba na jatkách odstrániť, avšak nie kyselinou mliečnou, na tom sa nič nemení. Uh, Najlepšie by bolo použiť kyselinu mliečnu vtedy, keď kontaminácia ešte nie je viditeľná, čiže hneď po možnej kontaminácii. No. Nech sa páči. Hovorili ste o doberaní vzoriek siatočných tiel, ale ak dobre rozumiem, hygienickým predpisom EÚ. Ku koncu výrobného procesu sa musí e, robiť e, kontrola, ale návrh komisie hovorí, že meso ošetrené e, E, kyselinou mliečnou nemôže byť použité na odobratie vzorky. Čiže potom, ako sa použila kyselina mliečna, už nemôžete odobrať vzorky. Inými slovami, na začiatku tohto procesu musí bytunok identifikovať isté jatočné tela, ktoré nebudú ošetrené kyselinou mliečnou. Môžu teda povedať, že dobre, tu máme 5 jatočných mlie, tiel, ktoré nebudú ošetrené kyselinou mliečnou. Ale čo e, znamená takéto e, ten pojem ako e, náhodnej kontroly? Toto už nie je náhodná kontrola. To znamená, že by sa kontrolovali iba takto tie, tie tela, ktoré by neboli určené na ošetrenie kyselinou mliečnou. Takže to podľa mňa nezodpoveda tomuto. E, to je len otázka výkladu. E, len e, krátku odpoveď. Sim? Áno, veľmi krátka. Áno, takže existuje povinnosť bytunku urobiť vzorku, odobrať vzorku z 50 jatočných tiel ale bytunky nemusia používať e, tu, tieto, môžu sa rozhodnúť, že ho nebudú používať. To decide what you do, but there is <coughs> compulsory, as I said, compulsory 50 sample per week under the, co the, the control of the competent authority within the framework of the HACCP plan, which is... E, čiže musí sa e, prijať, každý bytunok musí mať plán e, HACCP e a tento musí schváliť príslušný orgán. Takže týka sa to aj spracovania mesa. A ja teda môžem povedať len toľko, že existuje povinnosť odoberania zoriek z neošetrených jatočných cieľ, aby sa zabezpečilo, že operátor tohto bytunku e, vedel, kde by mohlo dôjsť k potenciálnej kontaminácii. A ako som už povedal, to nie je robené s cieľom dekontaminovať tieto jatočné tela. V tom momente, ako e, vidíme, e, že tu došlo k nejakej kontaminácii, tak je potrebné, aby toto jatočné telo bolo ošetrené e, tým, že by sa postriekalo vodou. Toto je bežný postup ale toto sa týka e, tej kontaminácie, ktorá nie je viditeľná voľným okom. A vtedy je e, použitie kyseliny mliečnej veľmi užitočné. Ďakujem. Jarka, už, Jarka, už nikto No. 3 p.m. this afternoon on this obligation. Okay, thank you very much and have a nice lunchtime. Bye.